So, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops, herzlich willkommen zurück. Kolegyne, kolegovia, môžeme pokračovať v druhej časti našej schôdze. Pevne verím, že ste mali príjemnú prestávku, že ste sa zotavili a teraz môžeme plnou silou sa vrátiť našej téme. Dalo by sa povedať, že pre workshopy vždy je veľmi taký riskantný čas, a síce rovno po obede, ale pevne verím, že tu máme takých zaujímavých rečníkov, že nikto z vás nepodľahne pokušeniu, aby tu, tak povediac, trošku vypli. Čo týka druhého modulu, máme tu istú zmenu. Žiaľ, všetci nemohli prísť, takže dvaja účastníci nebudú prítomní, ale určite to zvládneme. Pani Omen Reuten príde trošku neskôr. Dalo by sa povedať, že príde čoskoro. Tento modul sa volá dôchodky, vplyv celoživotného nižšieho príjmu. Toto je veľmi dôležitá téma a tu ide vlastne o to, že čo človek zaril počas svojho aktívneho života, do akej miery to ovplyvňuje jeho dôchodok. Tu sú značné rozdiely medzi mužmi a ženami, ide teda tu o pracovnú biografiu a práve v dôchodkom veku vznikajú veľmi veľké rozdiely. Teraz vám predstavím naše, penalist, eh, naše panelistky. Každý z rečníkov bude mať dispozícii 5 minút na úvodné slovo a v rámci prvého modulu som musela byť prísna, lebo mali sme obmedzený čas preto by som vám chcela povedať, že po 5 minútach, ak sa nedostanete k záveru, tak vám ukážem takú tabulku, kde bude napísané dodržujte stanovený čas, ale pevne verím, že to nebude nevyhnutné. Chceli sme mať predsa aj diskusiu a už tu je pani Omen Reuten. Výborne, prichádzate akurát na úvod. Frau Omen Reuten ist von... Hallo? Ja. Pani Omen Reuten, srdečne vás vítam ešte raz zastupuje Holandsko, je členkou skupiny EPP. Dlhoročne sa zaoberá otázkami zamestnanosti a sociálnych záležitostí. Zaoberala sa viacerými, viacerými legislatívnymi legislatívnymi opatreniami. Zaoberá sa sociálno-politickými aspektami a zaoberá sa týmto aspektom v rámci zahraničného obchodu. Pani Matera, naľavo odo mňa, tiež z EPP, poslankyňa z Talianska, je podpredsedníčka výboru pre ženské práva a rovnosť pohlaví. bola spravodajkyňa pre stanovisko Európskeho parlamentu, respektíve stanovisko výboru k správe pani Omen Reuten, kde išlo o dôchodkové systémy. Pani Luz van Emden. Mala som tu zoznam účastníkov, že som mala poznámky, ale teraz sa to nieko stratilo cez prestávku, je to veľká škoda. Musím to trošku zalistovať. V každom prípade tu budeme mať zástupcov tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov. Myslím, že to bude určite veľmi zaujímavé. Určite budeme počuť veľmi rozdielne názory. Pani Luz van Emden Andres zastupuje Business Europe a je predsedničkou pracovnej skupiny pre sociálnu ochranu, pre sociálne zabezpečenie viel perfekter zu übersetzen. Und Business Europe ist eine ist die Organ Business Europe je organizácia, ktorá zastrešuje Európe zamestnávateľov. Potom tu bude tak povedať druhá strana v rámci mm, sociálneho dialogu. Tu budeme mať zástup pani Klaudiu Mene, ktorá zastupuje Konfederáciu európskych odborov. Ona je zodpovedná za otázky rodovej rovnosti, to je skutočná odborníčka v tejto oblasti. Dobré, každý má k dispozícii 5 minút. A nech sa páči, pani Omen Reuten, máte slovo. Ja, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ďakujem pekne, pani predsednička, srdečná vďaka. Myslím, že môžem asi hovoriť po holandsky. To je výborné. Takže ak by som ja ako europoslankyňa nemala hovoriť môjim materinským jazykom, bolo by to skutočne veľmi smutné. No a som veľmi rada, že teda táto situácia nenastala a môžem hovoriť po holandsky. Dnes do obeda išlo o rovnaké odmeňovanie pre mužov a ženy. Toto je samozrejme zakotvené v európskej legislatíve. Ak by Európa nebola pôsobila v tejto oblasti, tak by sme tu vlastne mali iba tú situáciu, ako máme teraz v Holandsku, a síce, kde nie je zabezpečená rovnosť. Pani Luz van Emden ma pozná a môžem vám povedať, že ženy bojovali za rovnosť Holandsku. Potom samozrejme v súvislosti s rovnosťou šanci bolo množstvo súdnych sporov a súdnych rozhodnutí, ale naďalej existuje veľká priepasť medzi mužmi a ženami. To znamená, že ešte tu stále nie je zabezpečené rovnaké odmenovanie. Preto, a keďže neexistuje možnosť to nejako jednoducho zmeniť, tak je tu veľké riziko, že v Európe jedna petina žien sa dostane pod hranicu chudoby. To je absolútne neakceptovateľné. Ženy zarábajú menej, majú obmedzenejšie možnosti kariérne postúpiť. To znamená, že možnosti povýšenia sú žien podstatne obmedzenejšie. Okrem toho je zložité zlúčiť pracovný a rodinný život a častokrát ľudia pracujú iba doma. Takže to sú mnohé dôvody, prečo ženy sú podstatne horšej situácii, čo sa týka ich dôchodkových nárokov. Ale nezdávame to, bojujeme, máme tu zmluvy. Stáva tu otázka, čo by sme mohli spraviť v tejto oblasti. Ja som spravodajkňa pre zelenú knihu o dôchodkoch a my sme výslovne žiadali, aby aby tu bola sná sa zamyslieť nad e, znevýhodňovaním žien voči mužom. Nechcem to hovoriť o diskriminácii. No a teraz máme bielu knihu a v tejto bielej knihe som si všimla jednu vec. Téma je tam síce uvedená, ale jednoducho nejak sa to nerozbieha. Veel meer moeten doen. Vanmorgen met mijn medewerker over gesproken en heb gezegd van, Takže situácia sa veľmi nemení. Hovorili sme o tom aj s našimi zamestnancami, našimi ľuďmi a hovorili sme o tom, že ako je dôležité zabezpečiť rovnaké odmenovanie. Kladli sme si otázku, akým spôsobom to môžeme zabezpečiť. Myslím si, že to je požiadavka, ktorú, s, ktorou sa s ktorou sa musíme všetci zaoberať. Máme tu príslušné zmluvy a musíme ale požiadať ich naplnenie. Ak teraz vlastne nastane situácia, že žena má pocit, že je horšie zaplatená, tak jednoducho e, mal by zamestnávateľ dodať dôkaz, že to tak nie je. To znamená, že je nutné otočiť e, to dôkazné bremeno. Sú to aj viaceré súdne rozhodnutia, súdne rozhodky, ktoré pomohli zlepšiť situáciu žien. To znamená, že už teraz situácia je lepšia, sa týka dôchodkového zabezpečenia žien, ale to ešte nestačí. Musíme ďalej pracovať na európskej úrovni. Nestačí len požadovať, musíme veci podporovať a okrem toho musíme eh, o týchto veciach hovoriť, ale musíme si uvedomiť, že tú prácu musia odviesť eh, samotné krajiny. Takže ide o rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu a potom rovnaký dôchodok. Dôležité je si uvedomiť, že rodina a práca, e, tieto dve veci musia lepšie fungovať, musia byť vzájomne lepšie prepojené. Teraz je to tak, že vlastne štyria ľudia v aktívnom veku zabezpečujú jedného dôchodcu. V blízkej budúcnosti sa tento pomer zníži na 2 k 1. To znamená, že musíme sa snažiť na pracovnom trhu zabezpečiť e, Hmm, väčší, väčší pohyb, aby, aby tam bolo viacej e, ľudí zapojených a pre všetkým žien. Samozrejme, sú takí ľudia, ktorým sa to páči, a sú takí, ktorým sa to nepáči. Takže musím zabezpečiť to, aby sa ženy dostali na trh práce. No a potom už sa situácia jednoducho zmení a zlepší, či, či to chceme alebo nie. Samozrejme, dôležité je konať, ináč by nastala situácia, že si nebudeme môcť dovoliť vyplácať dôchodky. Dalo by sa povedať, že ja pevne verím, že to bude mať šťastný koniec. Je to zložitá vec, ale nesmieme to vzdávať. Jednoducho musíme sa venovať tejto veci, musíme na tom pracovať, aby sa to stalo realitou. Ďakujem pekne za tento veľmi dobrý úvod a za pozitívny výhľad. Myslím si, že to je niečo, čo, na čo nesmieme zabúdať v rámci práce na tejto téme, nesmieme zabúdať na pozitívny prístup. Dobre, a teraz Barbara Matera. Nech sa páči, môžete prezentovať váš pohľad a pohľad vášho výboru. Sì, buongiorno a tutti, volevo ringraziare le colleghe. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým hosťom za účasť. Škoda, že tu nie je aj kolega Darden. Škoda, že tu nemáme aj jedného muža medzi nami. Dúfam, že sa budeme môcť držať vyhradeného času, ako nám povedala pani predsedajúca. Som vedľa vás, takže kedykoľvek e, budete mať dojem, že hovorím predlho, pozrite sa na mňa škaredo a ja pochopím. Ide tu teraz o to, aby tento seminár Eh, ktorý sme zorganizovali, eh, aby sme si uvedomili, že je zorganizovaný pred 8. marcom Medzinárodným dňom žien. Áno, dúfam, že nehovorím príliš rýchlo. Samozrejme, že tu ide o eh, rozdiely v odmeňovaní. Je to jeden z najväčších rozdielov na pracovnom trhu v Európe. Tento rozdiel e, je väčšinou v Únii 17,5%, v Taliansku je to až 30%, pardon, 5% v Taliansku a v Estonsku až 30%. Má to samozrejme aj priamy dopad na výpočet dôchodkových e, platieb. Treba sa tiež pozrieť na to, že je tu dlhšia očakávaná e, priemerná dĺžka života už žien a teda hranica Eh, chudoby je už žien oveľa väčšia. 22 európskych žien vo veku nad 60 rokov v skutočnosti eh, je v, teda patrí k tým, ktoré do oblasti tohoto rizika chudoby. V súvislosti so Selenou knihou v roku 2010 eh, sme sa o, o to viac zamýšľali nad touto problematikou, ako už bola povedala kolegyňa Omen Reuten. Máme už určité indikátory, ale nie celkom komplexný obraz. To sa dá dosiahnuť len za pomoci údajov z členských krajín. Máme tu vo výbore e, stanovisko, ktoré sme vypracovali, teda bolo to v výbore pre práva žien. Ide o to e, presnejšie e, zistiť, aké veľké sú rozdiely v dôchodkových eh, platbách pre mužov, v dôchodkoch pre mužov a ženy. Ak si eh, tú tému prezrieme podrobne, tak vidíme, že je tu diskriminácia a to v mnohých formách. V prvom rode, pretože ženy veľmi často prerušujú svoju, svoju profesijnú kariéru, musia sa teda starať o svoje deti alebo o ďalších príbuzných, ďalej chorých a starších v rodine, na základe týchto povinností v rodine dochádza k diskriminácii voči ženami, pretože ženy eh, majú v tejto súvislosti právo väčšie nebezpečenstvo chudoby. Aké rieš- riešenia sme si vy, e, sme videli tu v výbore? E, spolupracovala aj kolegyňa Baver, ktorú tu vidím. E, Spolu sme bojovali za príslušné rozhodujúce zmeny. Štáty Európskej únie musia toto vnímať. Musíme zapracovať aj ehm, čas, ktorý sa ženy ehm, starajú o deti, ako čas, ktorý sa zarátáva do výpočtu výšky dôchodku. I naďalej vo výbore eh, a ďalej sme vo výbore pre práva žien žiadali, aby čo si urobila aj Európska komisia. Preto sa realizovali aj konzultácie na tému práva pre ženy, pokiaľ ide o výpočet dôchodku. To všetko potom patrí aj do Bielej knihy. Boli sme aj veľmi úspešní Mali sme rozstvo komentárov, podnetov, dotazov. Ak chcete, táto kniha sa dá i naďalej zlepšiť. Ide stále o tú bielu knihu. 16. februára 2012 komisia vydala tento materiál. V tejto bielej knihe ide o rodové otázky, to znamená opatrenia na to, aby sa ženám pomohlo zosúľadiť profesíny a súkromný život, lepšiu zamestnanosť z pohľadu žien i mužov. Ide o nevyhnutnosť identické dôchodkové podmienky vytvoriť pre ženy i mužov. Okrem toho by mali byť ženy aktívnejšie zapájané do profesijného života, nie len ženy mladé. Teraz Európa 2020. Tu malé prerušenie, pretože sa musím, musím sa nadýchnuť a, a aby sa vôbec mohli nad, nadýchnuť aj tlmočníci, hovorí, uh, hovorí pani predsednička. Možno, že ona sama chce niečo povedať, pani predsedajúca. Ja mám už len minútku, potom pustím k slovu vás. Nuž, Určite tlmočníci si naozaj museli, uh, sa museli naozaj uh, veľa nadýchovať. Nuž, pokračujem ďalej. V roku 2014 zaži- zažijú mnohé európske krajiny rozhodujúcu fázu, aby dali ženám lepšie možnosti, podobne ako u mužov, pokiaľ ide o dôchodky. Dúfame, že tu bude aj tu budú aj e, primerané udržateľné kritéria pre rovnaký prístup a že ženy nikdy nebudú musieť sa rozhodovať, či zostanú doma a budú sa starať o deti, alebo či ďalej, e, či ďalej budú e, naďalej bojovať s pomalým rastom krôčik po krôčiku v svojom zamestnaní. Toto teda sú tie bitvy, ktoré sa každodenne vedú tu v parlamente s energiou a pomocou tých, ktorí zastupujú svoje členské krajiny, budeme ďalej bojovať za práva žien. Mnohé mužské otázky, teda prečo tu vlastne existuje takýto výbor pre práva žien, veď máte predsa všetky práva, nám hovoria, ale to predsa nie je pravda. Niekedy nás presvedčujú, že tomu tak je. Ale už som povedala, že Potrebujeme tú spoluprácu, navzájom si podať ruku, pretože e, diskriminácia sa naďalej deje aj v tejto spoločnosti, kde chceme ekonomicky prispievať. Takže ide o to, aby my ako osoby sme aktívne prispievali k tejto k chodu tejto spoločnosti aj v členských krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za zhovievavosť. Ďakujem pekne za tento angažovaný prejav. Tá minútka naviac bola taká tá politická minútka, ako ste si všimli, ale podľa mňa je dobré vidieť, že aj naprieč, napriek e, národným hraniciam e, e témy zostávajú nemenné. Teraz sa presúďme od politiky do oblasti hospodárstva. Najprv dám slovo pani Van Embden Andres, aby nám povedala pohľad eh, Business Europe, eh, eh, organizácie pre sociálnu ochranu. Som, ďakujem pekne, som uh, Business Europe, som holandianka a hoci som si svoj úvod pripravila v angličtine, preukážem solidaritu s kolegyňou Omen Reiten a e, tento úvod prečítam v holandštine. Business Europe, e, ako si určite viete predstaviť, je za zrovnoprávnenie mužov a žien. A samozrejme, že súhlasíme nielen s princípami, ale takisto si myslíme, že v praxi veci musia byť e, uvedené do života, implementované. Naši poslanci sú tu veľmi aktívni, naši členovia sú tu veľmi aktívni, aby sa veci presadili. A myslím si, že v tomto prípade predsa ide aj o diskrimináciu e, jednotlivcov, jednotlivých osôb. Čo si iné je situácia, keď hovoríme len o priepasti medzi pohľaviami, pokiaľ ide o odmeňovanie. To je vec, ktorá sa dá konštatovať kolektívne. Keď ide o túto platobnú priepasť, tak ide vlastne o to pozrieť sa na to, aký je priemerný plat pre mužov a potom pre ženy v danej krajine. Potom treba tiež konštatovať, že tie e, rozdiely majú kolektívny charakter a nedá sa hovoriť len o individuálnej diskriminácii. Takže tá priepasť je samozrejme polutovania hodná, ale ako som povedala, ak je to metodického charakteru, ak je za tým metóda, tak sa na to treba pozerať inak ako len na takú ojedinelú diskrimináciu. A snáď ešte k príčinám. Príčinám toho, že sú takéto kolektívne rozdiely už, už tu odznelo z úst kolegyň, že sú to jednotlivé rozhodnutia, ktoré e, muži a ženy e, realizujú už pri vzdelávaní, e, na pracovnom trhu, na pracovisku, jednotlivé zmluvné formy. Možno, že ženy chcú viac pracovať na dočasné zmluvy. A e, sú tu potom ešte predsa zmluvy na plný úvezok, ale je tu naozaj veľa dôvodov pre túto priepasť, pre tieto rozdiely. To si samozrejme treba neustále pripomínať, práve keď sa hovorí o priepasti e, v, vo výškach dôchodkov pre mužov a žien, pretože dôvody pre také, takéto, takúto priepasť tie nespočívajú len v diskriminácii, ale jednoducho je to v tom, že ženy a muži majú rozdielne pozície na pracovnom trhu. A podľa nás je veľmi dôležité dostať do zamestnania, do pracovného úvesku viac žien, dosiahnuť, aby viac žien pracovalo. Je to dôležité pre Európu, dobre je to pre podniky a samozrejme aj pre trval, trvalú udržateľnosť sociálneho poistenia, čiže aj pra, e, dôchodkového systému. A snáď ešte zo pár slov o niekoľkých problémoch pri dôchodkoch. Je veľmi dôležité, aby tu boli členské krajiny, kde dôchodkový vek u mužov a žien e, bol, aby boli rozdielne keď existuje vec, ktorá sa e, riešiť musí bez ohľadu na to, e, aký ide dôchodkový systém, všetky musíme predsa riešiť. Tie e, dôchod, veky odchodu do dôchodku musíme u oboch pohlaví zvýšiť. Keď sa pozrieme na rozdiely ktoré existujú medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o doplnkové dôchodky alebo po, e, e podnikové dôchodkové systémy, tak aj tu existuje priepasť. Ženy počas e, práce zarobia väčšinou menej ako muži, lebo vykonávajú iné pracovné činnosti, majú čiastkové, často prerušované pracovné úväzky a pokiaľ ide o nás, tak my tu ani veľa neurobíme. Prispievanie do systému a podnikové dôchodkové systémy, to všetko je naviazané na výšku príjmu, ktorý, ktorý máme. Keď nič nezarábame, nemožno ani mať e, si vybudovať základ pre dôchodok. Tieto pravidlá treba aj zachovať. to tiež vysvetľuje, akým spôsobom ľudia, ktorí prerušujú kariéru napríklad preto, že vychovávajú deti, že sa starajú o členov rodiny, akým spôsobom e, tieto činnosti, ktoré nie sú zaplatené predsa a ktoré sa ani nezapočítavajú do E, doplnkového dôchodku, teda akým spôsobom toto riešiť. Pokiaľ ide o nás, naše to riešenie musí spočívať v tom, že sa postaráme o to, aby ženy pracovali viac, aby si aj muži mohli zobrať rodičovskú dovolenku a aj sociálni partnery, ktorí v tripartite, ktorí e, rokujú o dôchodkových systémov, aby dokázali vôbec nájsť riešenia. No a záverom snať príklad, ktorý máme my v Holandsku, že určité kolektívne zmluvy e, poskytujú možnosť počas e, e, obmedzeného pracovného alebo časového obdobia sa, zbie, že sa zbierajú dôcho, nároky na dôchodok, napríklad aj počas rodičovskej dovolenky, ale e, zamestnávateľ musí do toho tiež prispievať. K tomu môžem povedať viac, ale určite bude na to príležitosť ešte v diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Naozaj diskusia by mala byť o tom, že niektoré body možno ešte hĺbky rozdiskutovať a každý bude mať dosť možností sa pripojiť. Teraz tu máme ešte e, zástupkyňu e, odborov. Samozrejme, odbory majú vždy posledné slovo. Vy, pani Menne, ste mali veľa funkcií v, v odborárskych organizáciách v Berlíne, v, op, v firme Opel, ak sa nemýlim. Takže nám určite môžete povedať mnohé skúsenosti z, v, e, z praxe. Využijem možnosť hovoriť v Nemčine a kým sa dostanem teda na úroveň podnikov, tak poviem zo pár uh, slov k štátnym dôchodkom a potom aj k rodovým uh, rozdielom u uh, dôchodkov. Um, teda k tejto téme chcem čosi povedať, pretože tu bude biela kniha k tejto téme. Poprvýkrát sme to diskutovali na exekutívnom zasadnutí a pozitívne je, že v tej bielej knihe o dôchodkoch sa celkom jasne hovorí to, že tie rozdiely u dôchodkov pre mužov a žien zasluhujú e, e, pomenovanie aj na európskej úrovni. Vítame teda e, diskusiu o tomto. Kriticky vnímame predlženie spomínaného obdobia, pretože zamestnávateľia hovoria, že je to nevyhnutné. My ale o tom určite chceme diskutovať a nechcem zatajovať, že v mnohých krajinách E, dochádza k silnému zápoleniu. A analýza tejto bielej knihy naozaj hovorí, že my sa domnievame, že zrovnoprávnenie tohoto veku odchodu do dôchodku nie je len jediné a možno ani vôbec nevhodné riešenie na e, odstránenie týchto rozdielov. Vo všeobecnosti sme začali zisťovať, ako ten rozdiel v priemernom dôchodkovom veku. Ako to vyzerá v jednotlivých krajinách? Je to oveľa vyšší, vyšší rozdiel než u odmeňovania. Začína to 30 a končí snad 50 či 60 percentami. Nie je to overené číslo, ale e, náš dojem je ten, že v priemere e, e, dôchodky žien sú o 50 nižšie než mužské. Veľké e, výnimky sú napríklad Luxembursko, a tu vidíme, že mnohé, čo súvisí s rodinnopolitickými krokmi a obrazom rodiny, to mnohé súvisí práve s týmto. Forma rodiny, to znamená, muž pracuje, e, žena maximálne na dočasný alebo úvezok alebo vôbec. A samozrejme tu súhlasím e, s predrečníkmi, tu je veľká táto medzera práve preto, že sa dajú, len tam, kde pracuje, sa dajú takéto, takéto nároky aj vôbec vzniesť. Musí to byť ale sprevádzané aj politikou, aby takéto prerušenia práce, o akých ste hovorili, aby sa v dôchodkovom poistení aj uznali. Je to možno len technický detail, o ktorom nemôžno hovoriť do hĺbky, ale určite existujú možnosti v tzv. prvom pilieri robiť viac, než doteraz, a tu nejde len otázku zvýšenia odchodu e, do dôchodku. Prvý pilier je pre ženy ten najdôležitejší, od neho veľmi závisia, oveľa viac ako muži. Keď sa pozrieme na podnikové dôchodkové systémy, tie sú hlavne v tých oblastiach, ktoré sú dominované mužmi. A v takých typoch podnikov, kde sú skôr muži než ženy, pretože ženy na pracovnom trhu celkom jasne ukazujú, že prístup žien k tým podnikovým dôchodkovým systémom je oveľa zložitejší než u mužov. Veľké podniky, spracovávajúci priemysel, práve tieto e, podniky e, skôr budujú takéto, takéto úrovne než mal, malé obchody, verejná služba možno ešte hej, ale tie majú skôr možnosti si dovoliť e, do doplnkové podnikové poistenie. Tu je teda možná cesta ešte raz sa pozrieť, čo sa tu urobiť dá. A potom je tu tá, ten tzv. tretí pilier, tá, tá súkromné zabezpečenie, či už formou životných poistiek alebo iných. A komisia a mnohí ďalší idú práve týmto smerom, že sa tvrdí, že je tu veľká potrebia také, tak, takéhoto privátneho poistenia dôchodkového. To sa vníma relatívne kriticky, pretože vieme, že ženy zabarábajú tých 20% v priemere menej, majú veľa tých čiastkových úväzkov a do tej miery pri týchto nízkych príjmoch E, bola vlastne bolo súkromné pripoistenie v podstate nemožné. To všetko sa stáva problémom, keď vychádzame z modelu, kde sa rodiny nekoncipujú tak ako pred 30 či 40 rokmi a kde práve Európska únia pripisuje tú samostatnú, samostatnú starostlivosť alebo zodpovednosť individu Musia sa spájať mnohé politiky, aby práve tento dôchodkový e, schodok sa zmenšil. Musíme teda vôbec ženám umožniť, aby mohli žiť samostatne. Takže toľko na úvod a ďalšie slova snáď v diskusii. Ďakujeme, dodržali ste veľmi presne 5 minút. Ak sa nemýlim, ďakujem vám veľmi pekne. Ako vidíte, dámy a páni, sú tu rozdielne perspektívy na pohľady na problém, ktorý sa ale z úst všetkých identifikuje ako problém. A diagnoza je teda rovnaká, že to problém poprvé je a po druhé, že by tak ostať nemal. Čo sa má urobiť, na to sú veľmi divergujúce rozdielne názory. Aj otázka, do akej miery je za to zodpovedný zákonodárca. E, toho či oného zamestnanca, aj na to sú určite rozdielne pohľady. Tu by som sa teraz pozrela na vás, či máte otázky, poznámky, podnety. Pretože je to snáď téma, ktorá na prvý pohľad e, môže byť hlboko technická a zdá sa byť vzdialená individuálnemu životu, ale pani Omen Reuten na úvod celkom jasne povedala, že je to e, určite správny okamžik, no, hodiny týkajú a tí, ktorí sú na strane e, rozhodovania pri dôchodkoch, to znamená tí, ktorí sú na dôchodk- vo dôchodkovom veku, sú oveľa početnejší než tí, ktorí majú na nich produkovať finančné prostriedky. Takže toto treba riešiť. Kto z vás má otázku? Pani Omen Reuten. Is niet alleen. Eh. Zdá sa, že toto nie je len téma financovateľnosti penizíny programov, ale konfliktu generácií a preto by som sa chcela obrátiť na odbory, na organizáciu zamestnancov. E, musíme naozaj si premyslieť naše kroky. Skutočne chceme, aby naše deti a dospelí v našich spoločnostiach už nemohli e, zakladať si rodiny kvôli nákladom do priebežného dôchodkového piliera, pretože je príliš drahý. Myslím si, že tu by sme mali niečo urobiť. Mali by sme sa pozrieť na vek odchodu do dôchodku a to, ako by sa dalo lepšie skombinovať s očakávanou dĺžkou života ľudí. Ak budeme brať do úvahy to, že našťastie mnohí starší ľudia zostávajú mladí duchom a mm, pracujú dlhšie. Takže musíme brať do úvahy aj toto a aj tú skutočnosť, že ľudia, ktorí prídu na trh práce, na ňom aj zostali a pracovali dlhšie. V Európe by sme sa mali naučiť, že si musíme šetriť na svoje dôchodky. Musíme si odkladať peniaze, pozrieť sa na profesionálne dôchodkové fondy. Ja skutočne nechápem, že v podstate hovoríte, že nechcete pracovať dlhšie a nechcete zvyšovať ani eh, vek odchodu do dôchodku. To nemôžeme povedať pre každú krajinu, že takýto by mal byť eh, vek odchodu do dôchodku. Myslím si, že to nie je logické, aby ak máte 68, niekto by vám mal povedať, kedy máte odísť, odísť do dôchodku. Vek očakávaná dĺžka života je e, rozdielna a toto by mohlo viesť k eskaláciu generačných e, tlakov. Ähm, je tu otázka. A keďže ste priamo konfrontovali pani Mene, chcete, alebo teda nech sa páči, položte otázku. Chcela by som sa spýtať, či myslíte teda buď zvýšenie dôchodkového veku, tak pre mužov a ženy, alebo pre na dorovnanie dôchodkového veku pre muži a ženo, mužov a ženy. Napríklad v Rakúsku je to tak, že pre ženy je dôchodkový vek 60 a pre mužov 65, chceli by sa to nejako dorovnať? Áno, ale nechcela by som to riešiť na európskej úrovni. Ale predpokladám, že v Rakúsku tiež nastane podobná situácia. Ale musím povedať, že nemám absolútne chuť naformulovať to tak, že malo by sa to spraviť. To je vaša vlastná voľba, váš vlastný výber, ale to, že musíme dlhšie pracovať, je úplne jasné a to, že potrebujeme mať aj rovnaké práva, že to chceme a že musíme ich mať, to je tiež jasné. A potom tu vystáva otázka, či z hľadiska veku a dôchodkového veku, či potom by sme z toho nemali vyvodiť nejaké dôsledky. Barbara a ja sme sa dohodli takým spôsobom pri zelenej knihe a myslím si, že budeme postupovať takto aj teraz. Ďakujem. Pani Bauer, potom pani Mene, nech sa páči. Pani Bauer. Thank you so much. Uh, Ďakujem pekne. Možno by bolo zaujímavé povedať, že dnes Eurostat vydal tlačovú správu k 8. marcu a táto obsahuje veľmi zaujímavé dáta. Názov samotný hovorí, že okolo 40 viac mužov ako žien je v Európe vo veku 65 rokov a viac. Ten rozdiel je 40-percentný, to znamená, že máme oveľa viac žien. Vedeli sme, že existuje rozdiel, ale novinkou je to, že ten rozdiel je taký veľký. 40 je naozaj zaražajúce číslo. A ďalšia zaujímavá informácia sa týka toho, čo sa tu aj prediskutovalo. Máme 62 miliónov žien ktoré sú ohrozené chudobou. A 54 miliónov mužov. Rozdiel je 8 miliónov. To nie je malé číslo. Ďakujem. Len som chcela dodať alebo doplniť tieto veľmi zaujímavé informácie. Ďakujeme pekne. To zdôrazňuje viacero bodov. Pani Mene a potom pani Matera. Okay. Um, by Najprv som chcela povedať, že iste potrebujeme mať viac štatistík, viac informácií na túto tému, aby sme mali porovnateľné údaje. A to, o čom ste hovorili, je skutočne na mieste. To znamená, že ten poradný výbor, aj výbor pre eh, rovnosť, vlastne navrhol aby čo sa týka diskusie o dôchodkov sa zbierali lepšie údaje, ktoré sú potom rozdelené podľa jednotlivých pohlaví, lebo to, čo máme k dispozícii, je vlastne iba odhad. Celkovo, čo sa týka dôchodkového veku a jeho navýšenie, to je veľmi politická otázka, to isté bez pochyb. Ja som nepovedala, že by sme nemali dlhšie pracovať, alebo keď vypočítate priemerný dôchodok, tak väčšinou tí ľudia pracujú 35-40 rokov, teda také sú požiadavky, ale vieme, že veľmi veľa ľudí, a konkrétne to tam teda je polovica, 46%, vlastne teraz nedosiahnu ani ten e, požadovaný dôchodkový vek. To znamená, že my ako odborári hovoríme, že musíme najprv riešiť túto vec, tieto nedostatky a síce, že musíme zabezpečiť, aby ľudia dosiahli ten zákonom požadovaný dôchodkový vek a to isté to pre ženy niečo iné ako pre mužov, lebo sú tu určité e, špeciálne aspekty ako zlučiteľnosť rodinného a pracovného života. Toto je nutné vyriešiť u žien a musíme vypracovať také politiky, aby starší ľudia v aktívnom veku nad 55 rokov si mohli mať prácu, mohli si udržať a mohli by vykonávať až do zákonného dôchodkového veku, lebo to generuje predsa okolo 10 rokov ešte dôchodkové odvody, takže je to dobré pre celý dôchodkový systém. Takže je dôležité, aby bola možnosť vstúpiť primerným spôsobom na e, trhy práce a ako aj vystúpiť. Zoberme si napríklad situáciu u mladých. Zoberte si, že v Španielsku je 50% nezamestnanosť mladých ľudí a teraz vlastne, či oni vôbec majú šancu, aby pracovali 30 rokov, alebo 30 rokov na trhu práce aby takto dosiahli dôchodok. Takže to je tiež ďalšia dôležitá otázka v rámci diskusie o dôchodkovom veku. Takže máme tu krízu, rast nezamestnanosti a je to takmer cynické, keď niekto povie, že musíme dlhšie pracovať. Jednoducho je tu veľa ľudí v Európe, ktorí by chceli pracovať, ale je tu problém, že nemajú prácu. To po prvé. A po druhé, ako už som hovorila, musíme sa zamerať predovšetkým na pracovné podmienky a tu konkrétne apelujem na zamestnávateľov. napríklad čo sa týka univerzity v Utrechte, tak tam sa vykonal istý prieskum a tam sme sa pýtali zamestnávateľov, aká je ochota zamestnávať starších pracujúcich a tie čísla, ktoré sme dostali, neboli pozbudzujúce, lebo celkovo 25 až 30 zamestnávateľov bolo ochotných zamestnať ľudí starších ako 55 rokov. Toto samozrejme nie sú oficiálne čísla, lebo to bol určitý obmedzený výskum, ale ešte nižšie percento zamestnávateľov je ochotné zamestnať starších pracovníkov. Takže napríklad, čo sa týka nás ako odborov, snažím sa, aby sme mali ľudí rozličného veku. To je samozrejme iná vec, ale keď sa spýtate nejakého zamestnávateľa, či by bol ochotný zamestnať starších ľudí. Tá ochota je nižšia, skôr si chcú podniky ponechať tých zamestnancov, ktorí už majú, nechcú príjmať nových. Ďakujem. Áno, vidíte, že tu na pódiu začína taká živá diskusia. Ak sa chcete zapojiť, kľudne sa prihlásite, lebo ináč je tu hrozba, že sa nedostanete k slovu. Teraz pani Omen Reuten, áno, áno, počkajte chvíľočku a potom po vás pani Matera. Pani Matera čaká už. Áno, dobre. Takže zoberme si tu jeden rozsudok z roku 1990, kde sa povedalo, že ženy a muži musia mať rovnosť príležitostí, e, keď nastupujú dôchodkový vek. Potom ďalšia vec. Musíme tu mať taký prístup, že je dôležité mať spojené viaceré veci. To znamená, že musíme dlhšie pracovať, musíme dlhšie na pracovnom trhu a potom musíme mať možnosť ísť e, do dôchodku. No, to prešlo rýchlo, keď väčšinou politici povedia, že mám tri body, tak to môže trvať dosť dlho. Takže výborne, ďakujem pekne. A teraz pani Matera. Grazie, era per rispondere alla domanda. Ďakujem. Len aby som reagovala na otázku, ktorá odznela už predtým, či sme za rovnosť rovnakého, či sme za rovnaký vek odchodu do dôchodku pre mužov a ženy. To znamená, že ženy musia dlhšie pracovať ako doteraz. Ja súhlasím iba vtedy, ak všetci európsky muži na seba zoberú viacej zodpovednosti. A to je aj úloha, o ktorej uh, hovorilo Europe Business Task, čiže otcovská dovolenka v Taliansku je len málo kedy. Je to v mnohých textoch a prejavoch, ale prakticky to takmer neexistuje. Čiže ak budú muži na seba brať viac zodpovednosti, ak si budú plniť svoje povinnosti, tak v tom prípade toto je podmienka, neviem, ako je to v zvyšku v Severnej Európe napríklad, kde sú určite muži zodpovednejší a to nám to, na, to je príklad pre krajiny, z akej som napríklad aj ja. Čiže rovnosť medzi mužmi a ženami a rovnaký ved odchodu do dôchodku musí byť zladená s tým, že berieme do úvahy čas, ktorý ženy trávia starostlivosťou o deti a starších členov domácnosti. A či je to súčasťou príspevku k vytváraniu dôchodku a dôchodkových dávok. Čiže povedala by som áno, ak sa tieto body budú brať do úvahy. Áno, ďakujem pekne. Možno, že ešte muži v tejto miestnosti sa chcú vyjadriť ešte z, z, z, z vašej strany a potom sa dostane na rad otázka z plena. Niekoľko pripomienok, komentárov najskôr. Musí byť jasné to, že je tu zaostávanie, pokiaľ ide o rovnaký režim e, z, v súvislosti s dôchodkom, či už priebežným alebo dobrovoľným dôchodkovým systémom. Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré, podľa ktorého, že podľa ktorého platí, že nesmú byť žiadne rozdiely v tejto oblasti medzi mužmi a ženami. A dôležité v tejto diskusii je pripomenúť tento fakt. No a keď sa obraciame na Európske odborové organizácie, možno by som mala povedať, že argumenty, ktorý, ktoré hovoria, že mnohí ľudia sa nedostanú do dôchodkového veku, nie je dôvodom preto, aby sa zvýšil vek odchodu do dôchodku. Samozrejme, nie každý sa dostane alebo dožije dôchodku, musíme si uvedomiť, že keď zvýšime vek odchodu do dôchodku, alebo ak e, siahneme na dôchodkové práva, má to veľmi priamy dopad na e, túto oblasť v reále. Niekto hovoril o úlohe zamestnávateľa, ktorý musí e, m, zamestnávať starších ľudí. Áno, je tu určitá kritika, ktorá by uh, sa mala uh, vyriešiť. Pokiaľ viem, tak sme urobili veľa preto, aby sme zabezpečili zmenu v zmyšľaní zamestnávateľov, ktorí by mali ponechať v práci starších zamestnancov. Business Europe pracuje s týmito subjektami a snažíme sa šíriť osvedčené postupy. Ďakujem pekne. Je tu jedna otázka novinárky zo Španielska. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Moja otázka je nasmerovaná na pani Matera. Je tu o možnosť, že prerušenie pracovného života, napríklad keď sa niekto chce starať o deti, aby sa to započítalo pri výpočte dôchodkov. Je to teda nejaký konkrétny návrh? Ja to považujem za e, dobre, ale je, nie je to utopické? Podarí sa to presadiť? Grazie della domanda. Sì, è vero, forse un po'... Ďakujem pekne za otázku. Áno, máte pravdu, je to možno trošku utopické z našej strany, čo sa týka tohoto návrhu. Konec koncu ja som už vravela, pred niekoľkými mesiacmi na výbore pre rodovú rovnosť, kde sme pracovali na tejto téme, spolupracovali sme s mnohými členskými štátmi, hovorili sme, že je to možno trošku odvážne, ale keď teda vychádzame z tejto inštitúcie a keď teda Európska komisia chce tiež na tom pracovať, chce nejakým spôsobom e, dorovnávať tie dôchodkové nároky, tak e, je asi nevyhnutné vykonať isté odvážne kroky, je dôležité vyvinúť isté iniciatívy. A potom by sa možno podarilo dosiahnuť to, že by sa takýto odvážny krok podaril a že by sme dobre zastupovali e, občianky, občanov. Takže súhlasím s tým, čo ste vraveli, že v rámci terajšej doby, terajšej hospodárskej situácie. Nie je samozrejme možné, aby členské štáty vykonali takéto odvážne kroky, ale myslím si, že tu v parlamente, v našom výbore sme tu preto, aby sme trvali a bojovali za takéto práva. Dankeschön, Frau Menne, Sie wollten darauf reagieren. Pani Menne, nech sa páči, chcete na to reagovať? Ja, ich kann diesen Versuch oder Ihren Vorschlag nun... Ďakujem pekne a môžem skutočne podporiť e, vašu snahu alebo váš pokus. Môžem vám prislúbiť podporu, je to veľmi dôležité. Ja som eh, vravela vlastne už o tom, že iba štátne dôchodky, teda prvý pilier môže poskytovať takúto možnosť, lebo podnikové dôchodky ju neponúkajú, keď jednoducho nepracujete, nemôžete platiť príspevky. Napríklad v Nemecku je to tak, že pred mnohými rokmi sa schválilo to, že všetky deti, ktoré sa narodili po roku 1990, žena dostane 3 body, to zodpovedá trom rokom. To znamená, že jeden bod je priemer dôchodkových príspevkov, potom sa to premení na tieto body, to znamená, že každé dieťa, ktoré sa narodilo po roku 1990, dostane žena 3 body a na konci života sa to potom preráta na financie, to sú systémy, ktoré boli výborné, aby sa práve prekonali takéto časy. My si tu nie sme na to, aby sme povedali, že dobre vzdelané ženy majú byť doma 10-15 rokov, ale ak tu je nejaká možnosť využiť e, rodičovskú dovolenku alebo materskú ochranu, tak iste sme za to v rámci tých štátnych systémov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čo sa týka dôchodkových systémov, sú veľmi komplexné, veľmi rozdielne v jednotlivých členských štátoch a tie problémy, ktoré sú na konci pracovného života, sú častokrát ťažko porovnateľné. Nech sa páči, máte slovo, mohli by ste sa predstaviť na úvod? Ďakujem pekne. Ďakujem. Volám sa Hekin, som z Londýna, z Centra pre politické štúdie. Ja by som chcela povedať niečo, čo nadvezuje na to, čo bolo prezentované ako určitý veľmi odvážny politický návrh. Toto je vlastne už niečo, čo sa opakuje. Preto takúto politiku sme mali v Británii, bola zrušená, lebo feministky požadovali, aby boli rovnaké práva, bola zabezpečená všeobecná rovnosť s mužmi, takže takéto niečo sme mali. Čo sa týka napríklad Japonska, ktorú v niektorých veciach považujeme za zaostalú krajinu, pre všetkým, čo sa týka rodovej rovnosti, tam to existuje. Takže nie je to až taká veľká utopia a toto vlastne uzná príspevky, ktoré vykonali ženy tým, že sa venovali svojim deťom. A to jednoducho nemáme pokryté v spoločnosti, ktoré sa zameriava až príliš na to, aby ženy pracovali, v, boli na trhu práce. Ďakujem pekne teraz pani Omen Reuten. Ten veľký problém, ktorý tu vzniká v súvislosti s Britániou, Ja si to, že ste nemali kontrolu nad mužmi, tak to by som to povedala. Takže tu bola požiadavka, aby sa tu požadovali rovnaké dôchodkové práva, takže tam bol ten problém úplne iný. Wenn ich noch mal eine ähm, Ďakujem. Takže ešte by sme mohli mať jednu otázku. A nech sa páči, tam sa zadohlásite, nech sa páči. E, pochádzam z Aten. Chcela by som položiť následovnú otázku. Od rána sa snažím pochopiť, e, aký je ten hlavný rozdiel ktorý môžeme dosiahnuť organizáciou tohto seminára smerom k tomu, aby sme mali rovnakú plácu za rovnakú prácu. Je tu nejaký rozdiel medzi týmto seminárom a seminárom, ktorý sa konal pred treba s desiatimi rokmi? Ten slogan e, za rovnakú prácu, rovnakú plácu, aký to má význam v podmienkach absolútnej nerovnosti. Na juhu Európy, hlavne v Grécku, nezamestnanosť predstavuje, predstavuje už teraz 21 Počet obyvateľov pod prahom chudoby je na hranici 25 doplnkové dôchodky boli znížené o 50 za dva mesiace a princíp rovnakého zaobchádzania sa niekoľkonásobne znížil. Čo ten slogan vlastne znamená? Rovnaká práca, rovnaká pláca. A na, v akých krajinách by mohol platiť? Myslím si, že tá otázka smeruje na celý panel, pani Omen Reuten a potom ostatné panelistky. Áno, teoreticky je to tak, že Máme tu článok 109, ktorý hovorí rovnaké odmenovanie za rovnakú prácu. To je výsledok e, tých rozsudkov a to sa týka takisto aj úsporných opatrení. Aj keď sa vám to možno zdá teraz také divné, a potom, čo sa týka dôchodkových nárokov, tam tiež platí tento článok lebo dôchodok je vlastne odmena alebo mzda, ktorá sa časovo potom preráta. Možno si spomínate, ako to bolo v minulosti, kde tu bol rozsudok Európskeho súdneho dvora a kde išlo o sociálne zabezpečenie, ktoré zrazu pôsobilo všade. A tam, kde to nie je zabezpečenie, môžete sa obrátiť na súd a to požadovať. Ak požiadate parlament o pomoc, veľmi radi vám s tým pomôžeme. No a po druhé, niekedy mám trošku taký pocit, že viaceré členské štáty, pre všetkým na juhu, alebo niektoré členské štáty, ktoré nedobre spravovali svoje rozpočtové prostriedky a nemajú zabezpečenú rovnováhu, to musia dať do poriadku. A zároveň jednoducho to nemôžeme len tak akceptovať. To znamená, že tu je dôležité, aby bola možnosť e, obnoviť svoju ekonomiku. Takže tie 3%. A tu s, vám, tu s vami súhlasím, môžeme vám pomôcť, spoločne sa musíme snažiť túto politiku lepšie vytvárať. Ja, ik, ik, ik, ik wil ook één opmerking maken. Ik denk dat... Uh, Tiež jedna poznámka k tomuto. Opatrenia, ktoré nútie, sú štáty nútené prijať, aby fakt rastu a stability rešpektovali, aby sa tieto pravidlá neporušili. Je dôležité, aby sa to neskreslilo pri požiadavkách rovnakej odmeny. Určite máte pravdu, keď sa pýtate, čo sa za posledné roky zmenilo. Nuž, myslím, že všetci by sme veľmi radi mali e, viac pokroku bolo by nám bývalo príjemnejšie, keby veci boli, šli rýchlejšie, ale tie rozdiely, ktoré existujú, sa nevysvetľujú e, priamou diskrimináciou, ale na základe mentalít. Aj zamestnávateľia si musia privyknúť na to, že sa nezamestnávajú len mladí ľudia, ale aby sa dali, dala príležitosť aj starším, alebo aby aj otcovia bez toho, že by boli označení za slabochov, a nastúpili na otcovskú dovolenku. V Taliansku by sa na vás asi pozerali s, e, s odsudením, ale myslím si, že tieto veci sa budú meniť, ale budú sa určite meniť pomaly. Ja, die Situation in Griechenland ist ja im Grunde genommen... Situácia v Grécku len, len e, zintenzívňuje to, čo sa deje aj v iných e, krajinách. Dnes a včera sme intenzívne diskutovali s odborárskymi kolegami e, v Grécku. Vyhlásenie o solidarite veľmi nepomôže. Čo však konštatujeme a čo je naša analýza je to, že v Grécku sa momentálne usilujeme maximálne o to vidieť, kam až ďaleko ľudia mnohé, inými slovami, mnohé veci sa tam odohráva určitý, určitý, určitý akoby e, divoký západ. Ria má prav, právo, táto, táto vec správne je ako nárok, ale je veľmi ťažké individuálne žaloby spojiť hneď s následkami. Napriek tomu tu máme nádej, že snáď bude ešte e, v e, Grécku aj rozmach a veci sa nebudú ďalej e, zhoršovať. A potom je naozaj rozhodujúce sa pozrieť, aké možnosti máme, pracovné zmluvy a, ako, a čo sa dá presadiť u kolektívnych práv. To, čo hovorila Ria, to je skôr právo individuálne, ale aj tie kolektívne otázky nie, aby nie každý bojoval za seba. To je odpoveď na tú otázku. A trošku tak musíme žasnúť nad tým, čo sa tam práve deje. Teraz nevidím ďalšie prihlášky z publika a preto by som navrhla by som naznačila takú poslednú nejakú posledné kolo otázok Veľmi často totiž sa uh, uh, hovorí o záverečnom prekvapení. A mnohí, keď sa, ktorí sa otázkou uh, zaoberajú, prídu bližšie ku konkrétnym životným situáciám tej fáze, kedy uh, sa vníma, že uh, Obaja v manželstve e, sú zamestnaní, majú deti i naďalej je tomu tak, vo väčšine vzťahov je tomu tak, že muž je o pár rokov i starší a preto zostáva teda v, v práci on. Potom nasledujú možno ďalšie deti a otázka znie, aj vzhľadom na nedostatok e, ponúk e, starostlivosti o deti, tak sa rozhoduje, kto bude nosiť domov peniaze, kto ich bude nosiť viacej a vtedy je rozhodnutie veľmi jednosmerné. Niekedy sa potom človek teší, že máte aspoň čiastočný pracovný úvezok. A otázka znie, ako, ako bude vyzerať e, moje e, dôchodkové zabezpečenie sa nejaví ešte, ešte taká akútna Musíme sa postarať o to, aby ženy boli kontinuálnejšie prítomné na pracovnom trhu a aby mali aj lepšiu pozíciu. Určite sa všetci zhodneme, že to je cesta, alebo tá rozhodujúca cesta na zmazanie toho pracovného rozdielu. A keď v tejto súvislosti si položíme otázku, a každý si ju asi kladie, aký je ten základný nástroj, čo je podľa vás ten centrálny nástroj na riešenie týchto problémov. Ako možno túto dilemu vyriešiť? Na jednej strane je tuto, sú tu tie rozdiely a potom druhá otázka dôchodkov. Dimension hat im, ähm, im, im jeweiligen Moment. Äh, wie kommt man da... Ako E, možno preklenúť e, nastínené problémy. Je tu cesta, alebo je to len zúfalstvo? Už čo k tomu povedať? Nemôžem e, odpovedať inak, pretože podľa mňa otázka znie, či to musíme považovať za nesprávne a zlé, že ženy a muži príjmajú rozhodnutia rozdielne. Práve pri úvahách o vzdelávaní. Ako zamestnanci si samozrejme, ako zamestnávateľia si samozrejme želáme e, viac ženy vo vedeckých a technických oboroch. To je jasné, pretože potom by mali aj iné možnosti e, profesionálnych rozhodnutí tam, kde sú ľudia e, súrne potrební. Na druhej strane je tomu tak, že ženy smerujú rady do opatrovníckých e, pracovných pozícií, ro, nemocnice. To sú e, samozrejme dôležité pozície a toto je vlastne ten, ten blúdny kruh. Čo chceme? Viac rovnosti na pracovnom trhu? Tam potom by muži a ženy museli príjmať rovnaké rozhodnutie, Alebo chceme povedať, že tieto rozdielne postoje akceptujeme a nerovnosť tým pádom aj ostane. Nuž, určite to platí, patrí do tejto hry. Zodpovedá to, prosím, vašu otázku, vašu dilemu? Pretože ako zástupkyňa e, pre profesijného života je pre mňa dôležité, aby sme mali dostatok života, e, dostatok pracovných e, síl pre pozície, ktoré sú želané. Ale keď sa ľudia nakoniec rozhodujú inak, kladieme si otázku, či sme to nevyhnutne museli meniť. ako by to vyzeralo s trendom o 10 rokov skôr sa e, ženiť a vydávať a potom sa oveľa skôr vráti do práce. Das Vorsorgeregeln bei Frauen äh, auch nochmal Äh, ich... Možno, že touto cestou by sme vedeli veci riešiť. Budem hovoriť v Nemčine. Nuž. Musím povedať, že mám veľké obavy, pokiaľ ide o budúcnosť e, dôchodkov a výhliadky. Ako si tu vidím, že sa tu spomenulo meno Darden v súvislosti s penzijnými otázkami. Tu boli viaceré korupčné aféry a pani e, zástupky Talianska, myslím si, že tu, je tiež, tu sa možno zaujímavo svítať. A. Um, ehm, dat Nuž, robím si starosti, keď sa pýtam, kto sa tu zaoberá e, rovnoprávnosťou a s rovnoprávnením mužov a žien. Nie je to len otázka, ale je to len poznámka. hat abgesagt. Pán Darden veľmi krátkodobo odriekol, ale môžete ho e, zastihnúť iným spôsobom, pretože ako poslanec je vám k dispozícii. Ešte snáď posledné kolo. Dokončíme toto kolo a potom dáme predstavku na kávu. eh, sicuramente non ho capito il senso del... Naozaj som nepochopila tú zmienku hostia v súvislosti s povedomím mužov a s ich zodpovednosťou. Nie som si istá, čo to bol za náznak, ale k e, zástupkyni Business Europe, aby som chcela povedať, že súhlasím s tým, že si musíme klásť otázku ohľadom e, voľby spoločnosti. V roku 2012 muži a ženy musia robiť rôzne rozhodnutia, tak ako to robia ľudia v Taliansku. Prečo v Taliansku, keď sa narodí dieťa, žena trávi čas s týmto dieťaťom, zatiaľ čo muž musí pracovať ešte viac, aby mm, uživil rodinu. Toto je mm, príklad, ktorý nechceme. Rovnaké príležitosti, rovnaké práva. To si želáme Možno, že sa opakujem, ale rovnaké povinnosti. To je súčasť mojej politickej platformy a neviem, či sa akceptuje tá diverzita rozhodnutí, ktoré je potrebné urobiť. Áno, môžem na to iba nadviazať a môžem vyjadriť podporu, že dôležité je rovnosť šanci pre obidve pohľavia, to znamená, že musíme ísť naďalej touto cestou, aby tak muži ako aj ženy mali rovnaké príležitosti, aby účastňovali pracovného života ako aj rodinného života a aby tie naše silné stránky sa podarilo dobre vyvážiť. Pre našu generáciu, pre moju generáciu sa týka to, že nastala situácia, že dobre vzdelané ženy sa rozhodli proti rodne, proti deťom, čo tiež nie je dobré. Ja si myslím, ale že to, čo som hovorila, nie je istý ideál do budúcnosti, preto súhlasím s tými, ktorí hovoria, že spoločne to musíme riešiť, spoločne si riešiť všetky otázky života, zložiť rodinu a potom zlúčiť aj rodiny a pracovný život. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nežijeme už v dobe kamenej, kde Muž loví pred jaskyňou a žena v jaskyni upratuje. Dnes sú mnohé možnosti, ako je možné si život zorganizovať. Ďakujem pekne. Takmer presne sme sa dostali k prestávke na kávu. Môžete sa posilniť predtým, ako sa dostaneme k tretiemu modulu. A tam sa budeme zaoberať tým, či potrebujem viac legislatívy pre rodovú rovnosť. Takže teraz budeme mať 15 minútovú prestávku. Vidíme sa o chvíľku.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

Tenemos So, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir machen jetzt weiter, auch wenn... uns... Dámy a páni, pokračujeme ďalej, ak nám ešte chýbajú dve dôležité rečníčky. To sa však určite e, časom urovná. A teraz ide o otázku, či potrebujeme ďalšiu legislatívu, aby došlo k zrovnoprávneniu. Máme tu 5 političiek, ktoré e, sa e, podielajú na tvorbe legislatívy pani Catherine Hackham, vedkynia a autorka pomerne extravagantných bestsellerov, ak to tak môžem povedať. Kým e, samozrejme prejdeme k vám známej procedúre, 5-minútové úvodné komunike a potom diskusia s vami, alebo vzájomná diskusia e, u tých pre, predošlých diskusí to bolo tak, že i v samotnom panele bola diskusia. Po ľavici pani Bauer, Je to naopak maďarská menšina na Slovensku. Je to dosť, je to do, je to dosť uh, zložité ešte k tomu aj nemecké priezvisko. S, eh, eh, zastupujúca stranu EPP bola prítomná už počas dňa tu. hovorila o veľmi relevantných štatistikách. To snad súvisí aj s tým, že je veľmi e, fundovaná e, ekonómka, národohospodárka a pokiaľ ide o práva žien, e, tak zaoberá sa práve sociálnymi a, zamestnaneckými témami, čiže dokáže veci fundovane argumentovať. Potom je tu ďalej Brita Thomsen, sociálna demokratka z Dánska, ktorá zastupuje vlastne dánske predsedníctvo. E, naša kolegyňa je e, aktívna v zrovnoprávnení v škandinávskych krajinách. E, mnohí ich považujeme za vzor a preto nás to veľmi zaujíma. Ďalej je tu potom Nadia Hirsch e, za liberálov z Nemecka, zastupujúca predsedníčka, zastup, podpredsedníčka e, výboru pre zamestnanosť, e, študovaná psychologička, veci vníma určite vedeckým okom, určite pri politických otázkach veci vie e, rozklúčovať aj z iných pohľadov. Potom je tu Franciska Brandner, práve dorazivšia, tak povediac, za zelených tiež z Nemecka. Takmer možno povedať, že by sme mohli hovoriť v Nemčine. Máme len nemecké mena, napriek tomu každý tu môže hovoriť v svojom materinskom jazyku. Sociálny výbor, naša kolegyňa takisto. Mali sme tu e, i vašu kolegyňu dnes, ktorá e, e, hovorila o mnohých veciach, ktoré možno rieši, riešiť kvótami. Pani Cimer, myslím, že tiež prichádza. Opätovne z Nemecka, z ľavice nemeckej. Aj ona je veľmi aktívna v oblasti zamestnanosti. Hoci sú to väčšinou ženy, ktoré sú prítomné, ale neznamená by to, že tieto výbory majú len ženské členky, ale keďže ide o tieto témy, ktoré sú dnešnou témou, tak práve v otázkach zrovnoprávnenia sú ženy z okolností tie aktívne. Ďalej potom z nepolitického z nepolitickej oblasti je tu teda spomínaná pani Hekim, autorka, profesorka, ktorá napísala mnohé bestsellery modelové rodiny v modelovej spoločnosti, výber životného štýlu v 21. storočí, naše témy, ktoré tu už boli a z predvoch dvoch e, e, pred, e, pred rokom napísala veľmi známy bestseller týkajúci sa erotiky. Veľmi zaujímavá diskusia, ktorú pri danej konferencii sme mohli vidieť. Myslím si, že kolegyne, kolegovia, môžeme teraz začať. Pokúsime sa v rámci takéhoto veľkého panelu zabezpečiť, aby každá z vás mála 5 minútiek. Budem sa snažiť regulovať čas. Mám tu e, tlačidlo, e, ktorým budem vás upozorňovať. Dúfam, že sa nám to podarí zachovať. Takže, pani Bauer, máte ako prvá slovo. Uh, Ďakujem pekne. Je to naozaj veľká výzva, aby som povedala všetko, čo chcem v tejto veci, ale pokúsim sa urobiť maximum. Čiže stručne. Posledné dáta sú také, že v EÚ máme 64,5 60,4 To sú predbežné dáta, pretože nemáme informácie z dvoch členských krajín z Estonska, kde, ako ste už počuli, posledné údaje boli 30 teraz e, e, nemáme e, jeden štát, a to je Grécko. Polovička týchto rozdielov by sa dala vysvetliť a prepojiť prerušením pracovnej kariéry, s potrebou zladiť súkromný a pracovný život. Mnohé ďalšie veci sú tu ešte e, spojené, ktoré môžeme spojiť, môžeme hovoriť o nich neskôr, ale tieto rozdiely by sme mohli považovať za diskrimináciu a výsledkom diskriminácie je to, že my musíme riešiť tieto rozdiely Najnižší rozdiel je v Polsku 1,9%. Je to veľmi zaujímavé, pretože posledné dáta hovorili o 10% a najvyšší rozdiel v odmeňovaní je z Rakúsku 25,5 a z Česká republika to isté číslo. Čo je skutočne zaražajúce v dátach, rozdiel v odmeňovaní medzi pohľaviami sa objavil objaví po návrate z prvej materskej dovolenky, čiže rozdiel v odmeňovaní to odmenenie za materstvo v úvodzovkách. Takže z tohto pohľadu sa mi zdá, že tu je ten skutočný problém a problém spoločnosti. Tento rozdiel rastie s postupným vekom a s vzrastajúcim alebo zvyšujúcim sa vzdelaní. Z tohto pohľadu treba poukázať na to, že hodnotenie pracovných úloh, to je naozaj veľký problém, pretože v hodnotení výkonov veľmi často čelíme tomu, že fyzická sila sa oveľa viac oceňuje ako napríklad psychologická sila, treba sestričiek, ktoré pomáhajú pacientom. Tu je naša zodpovednosť a odznela tu aj predtým otázka, čo teda môžeme urobiť. E, na prvý pohľad, keď e, kladete túto otázku, či potrebujeme ďalšiu legislatívu, tak samozrejme Prvá reakcia je, že nie. Európa je už príliš regulovaná, ale čo robiť, keď máme viac ako 50-ročnú legislatívu, ktorá nefunguje? Je to absolútne jasné. Na druhej strane by ste sa mohli domnievať, že všetky tieto otázky sú veľmi komplikované, sú horizontálna segregácia, vertikálna, zladenie súkromného a pracovného života, hodnotenie pracovných výkonov a mnohé ďalšie veci, ktoré sa nedajú vyriešiť legislatívou. Ale čo máme robiť my? Našou zodpovednosťou je klásť otázky, čo robiť v súvislosti s legislatívou, ktorá je stará a nefunkčná. Takže mohli by sme zrušiť alebo zefektívniť túto legislatívu. Snažíme sa aj s druhou cestou, zefektívniť legislatívu. Preto sme predložili novú správu o rozdielovom odmenovaní medzi pohľaviami a snažili sme sa ju zefektívniť sankciami, ktoré v praxi existujú v niektorých členských krajinách. Toto sú teda veľmi meké sankcie, pretože keď sa porušuje princíp rovnakej e, pláce za rovnakú plácu, ne, upretie prístupu k štrukturálnym fondom a podobne. Čo teda potrebujeme? Je zrejme to, že na pracovnom trhu sú veľké zmeny a situácia sa vyvíja a posúva od kolektívneho vyjednávania po individuálne vyjednávanie. Čiže musíme poskytnúť ženám informácie, čo sa deje, čo, e, aká je úroveň odmenovania a platov. Prístup k informáciám je potrebný. A ešte posledná možno veta, ktorú by som dokázala dostať do týchto 5 minút. ako sprístupniť právne opravné prostriedky. Máme len zo pár prípadov, ktoré sa dostali na súd, kde sú mm, právne opravné prostriedky e, použité. Toto nie je samozrejme obraz celkovej situácie, nemôžeme z toho vyvodzovať dôsledky, ale teda takéto prípady sú veľmi drahé, e, veľmi nákladné, čiže musíme sa pokúsiť urobiť niečo viac. V tejto súvislosti je tu tiež možnosť posilniť efektívnosť. Bohužiaľ, rečnička si vypla mikrofón. Ďakujem pekne, pani Bauer. Ďakujem, že ste sa takto pokúsili v 5 minútach povedať to podstatné. Viem, že je to ťažké, ale máme 6 panelistov a máme obmedzený čas. Pani Thompson. It's a ja? <laughs> Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Um, thank you to Ms. Ďakujem pekne, pani Bauer, za úvodné slovo. Myslím si, že je to veľmi dôležité a zamýšľam sa tu nad európskou pridanou hodnotou, pretože príklad, ktorý ste uviedli ohľadom zladenia práce a súkromia, celkom určite je problémom v mnohých krajinách. Ale v krajinách, ako je tá moja, v Dánsku, máme najviac segregovaný pracovný trh v Európe. Všetky dánske ženy pracujú možno nie naplno, ale všetky sú na pracovnom trhu. Typ práce, ktorý ale robia, je iný a ich miesto v hierarchii je, možno sú na 23. možno sme na 23. mieste, hoci máme plnú starostlivosť o, o postihnutých, o starších a o deti. <coughs> Ešte stále toho musíme veľa urobiť. Ešte stále kvôli segregovanému pracovnému trhu máme tieto problémy. Máme tiež obete luteranizmu, ktorý k nám prišiel z Nemecka a spôsob nazerania na ženy. Ako to môžem povedať takto ostro? Preto, lebo som žila v Portugalsku niekoľko rokov a tam Portugalsko je číslo jedna v Európe, pokiaľ ide o ženy na vysokých pozíciách v hierarchii. Myslím si, že Španielsko je na druhom mieste. Dánsko je nízko v tejto pozícii a Nemecko má najmenej eh, vedkyň v EÚ, zatiaľ čo Rumunsko má najviac, 50 V Nemecku je to menej ako 20 a v Marx Planck inštitúte nikdy nestretnete ženu. Sú tam teda odlišné podmienky, odlišné dôvody v odlišných eh, spoločnostiach. Myslím si, že by sme mohli využiť toto veľmi dobre a na to, aby sme pochopili to, čo sa deje. Potrebujeme e, nemeckého ministera pre rovnosť, aby sa zaoberal týmito problémami a aby sa zmenili podmienky na pracovnom trhu. Druhá veľmi veľká výzva, ktorá vyplýva zo segregovaného pracovného trhu, a to je kľúčové v rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu, je práca rovnakej hodnoty v európskej legislatíve. Na to ešte nemáme nástroj, aby sme zmerali to, čo to znamená práca rovnakej hodnoty? Pretože prečo sú napríklad profesie v zdravotníctve odmeňované tak e, rozdielne. Musíme vyhodnotiť e, jednotlivé výkony a potom sa nám povie, že toto nie je otázka hodnoty, ale to, kto má lepšie odbory ženy automaticky strácajú na takejto situácii. A nemala by som hovoriť už dlhšie, ale teším sa na našu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste hovorili, za tak, že ste hovorili tak priamo. Ale teraz máme ďalšieho nemeckého rečníka a potom tiež za, ňo, za ním ďalšiu rečničku Nadia Hirš. Um, ich denke... Ďakujem pekne. Myslím si, že keď dnes žena sa vyberie do supermarketu, chce si kúpiť jablka, príde k pokladni a povie, že chcela by som dostať zľavu 20%, lebo som žena, každý by povedal, prečo? Jednoducho každý by bol jednoducho z toho prekvapený. No a jednoducho preto by mal nastať čas, že prečo by žena mala za rovnakú prácu zarábať menej ako muž. A vlastne tu sa dostávame k tomu, o čo tu ide, že vlastne potrebujeme mať novú legislatívu, nové zákony, na jednej strane zákony môžu pomôcť zmeniť myslenie ľudí, ale našim cieľom malo byť to, aby skutočne každý, aby spoločnosť to chápala, aby každý si uvedomil, že tu nesmie existovať žiaden rozdiel. A to je cesta, kde zákony nám môžu pomôcť, ale ako jediné opatrenie nám to iste nevystačí. Myslím si, že keď tu o tejto téme diskutujeme, Máme tu článok 157 ako právny základ tu na európskej úrovni. Myslím si, že na základe tohoto článku môžeme spraviť legislatívny návrh. Samozrejme, je možné to vypracovať a predložiť a otázka tu vystáva, máme prísť so stimulmi alebo rovnou sankciami, to sú dve oblasti, kde samozrejme musíme rozlišovať. Myslím si, že jedna cesta je pracovať so stimulmi. V súčasnosti na výbore EMPL pracujeme na stanovisku a tu ide o to, aby sme vypracovali na európskej úrovni určitú značku kvality. To znamená, že ak podnik dokáže preukázať, že vlastne u seba praktizuje ten princíp e, rovnej, rovnakého odmenovania, tak môže dostať takýto, takúto pečať, takúto pečiatku, takúto značku kvality. A podľa mňa to je veľmi dôležité, aby ja ako pracovníčka som vedela, že keď sa obrátim na takýto podnik, uchádzam sa o nejakú pozíciu, že budem mať istotu, že sa tam uplatňuje ten princíp rovnakého odmeňovania. Môže to byť aj istá konkurenčná výhoda práve pre vysoko kvalifikovaných ženách, keď vieme, že v Európskej únii nedostatok e, kvalifikovaných pracovných síl. Takže tu sú, tu sú možnosti z tých stimulov, ktoré nie sú využité a teda mali by sme podľa mňa ísť touto cestou a nestačí mať len výslovne legislatívu, explicitnú legislatívu v tejto oblasti. Musíme si uvedomiť, že máme tu množstvo smerníc a nariadení. Mali by sme myslieť aj na takúto možnosť, ktorú vám chcem teraz vysvetliť. Napríklad, čo sa týka smernice o pracovnom čase, o ktorej skôr či neskôr budeme diskutovať Môžeme si povedať otázku, do akej miery je možné flexibilizovať prácu, do akej miery sa tu vytvorí lepšia možnosť pre ženy, aby dokázali zlúčiť pracovný a rodinný život. To znamená, sú tu viaceré aspekty, viaceré možnosti, kde je možné pracovať eh, s legislatívou, ktorá sa týka rozličných oblastí a ako je možné zabezpečiť pre ženy lepšiu vyjednávaciu, vyjednávaciu pozíciu. To je vlastne to, čo povedala pani Bauer. Častokrát je to tak, že v súčasnosti ženy sú rady, potom ako majú prvé dieťa, ak vôbec si nájdu nejakú prácu a potom už nediskutujú viac menej ani o platovných podmienkach, ale sú radi, Radi, že sa im podarilo vstúpiť na pracovný trh. To znamená, že ich vyjednávacia pozícia je veľmi zlá. A musíme sa na to pozerať z tohoto hľadiska, musíme zabezpečiť starostlivosť o deti, mimo iného. A to sú všetko dôležité body, ktoré okrem legislatívy musia prebiehať, tak povediac, paralelne. Ďakujem pekne. Dám slovo ďalej a, a kolegyni Franciska Brandner. Áno, ja som tiež z Nemecka. OECD vypracovalo rebríček a z ich rebríčka vyplýva, že u nás vlastne najhoršia situácia, čo sa týka rozdielov pri odmeňovaní, sme skutočne na veľmi zlom mieste. No za nami je už iba Estonsko, je to skutočne smutné a trápne aspoň teda podľa štúdie OECD. Samozrejme má to svoje dôvody, pani Bauer to s časťou spomínala. Každá krajina má svoje tradície a u nás je to tak, že sú tarifné rokovania, nemáme minimálnu mzdu. Sú to všetko faktory, ktoré vedú k tomu, že mnohé veci nie sú vyriešené na európskej úrovni, to znamená, že niekde je nutné začať. Musíme si povedať otázku, čo je zmysluplné, bolo riešené na európskej úrovni. No a my sme už dnes o tom hovorili viacejkrát, ale ja si myslím, že je zaujímavé, že ten princíp e, rovnaké odmeňovanie je súčasťou rímskych zmluv už od roku 1957. Takže nie je to vôbec nič sekundárne, je to v zmluvách od roku 1957. Takže nie je to vôbec nejaká lavicová alebo zelená radikálna myšlienka. Nie, je to už v tých dokumentoch z 57. Zakladateľ to vtedy dali do tých dokumentov a vlastne tu bolo zakotvené právo žien za rovnakú prácu, rovnaká pláca. Potom v Amsterdamskej zmluve sa to ešte ďalej rozpracovalo a položme si otázku, čo robiť, keď v realite sa neustále otvárajú tie nožnice Je to teda právo a musíme si položiť otázku, ako môžeme pomôcť pri implementácii. Na európskej úrovni sú podľa mňa viaceré možnosti. Poprvé je to otázka transparentnosti, tá je veľmi dôležitá. Čo sa týka verejného sektora, tam je to pomerne jednoznačné, tam sú mzdové skupiny, tam je to pomerne eh, jednoznačné ale takáto transparentnosť neplatí pre všetky sektory a pre všetky podniky. Tam časokrát nie je známe, kto koľko zarába. Existujú dokonca aj také pracovné dohody, kde sú doložky, kde je uvedený zákaz a hovorenia s kolegami o mzdových otázkach. Mnohé pracovné zmluvy v Nemecku obsahujú túto doložku. No a tu vystáva otázka, či je možné v tejto oblasti zvýšiť transparentnosť. Potom je tu aj švajčiarsky model, kde podniky hovoria o mzdovom rozpetí v rámci určitých kvalifikácií. Sú to anonimné informácie. Po Švajčiarsku to akorát rozlišujú, či sú to muži, ženy, či sú to osoby, e, migranti alebo nie. No a tie podniky, kde je veľké mzdové rozpetie, musia ten problém riešiť. Už len tá skutočnosť toho zverejnenia vedie k tomu, že podniky považujú za dôležité pracovať na tejto oblasti a riešiť tieto problémy. Takže sú tu príklady, kde vidíme, že to môže fungovať. No a častokrát nie sú to ani šéfovia podnikov, ktorí hovoria, že ženy musia byť platené horšie, proste niekedy sa tá situácia tak vyvinie, ale je dôležité o tom vedieť a to riešiť. Potom je tu ďalšia otázka právny postup. Jednoducho je tu možnosť zažalovať podnik, ale ženy prakticky nežalujú. Súvisí to s tým, že ak by niekto zažaloval podnik, tak automaticky nesie so sebou tento bilak žaloby a zhorší sa jeho situácia na trhu práce No a samozrejme sú tu potom ďalšie možnosti, ako napríklad e, nejaké združenia žien alebo odbory by mohli e, zažalovať daný podnik v mene prac, dané pracovníčky. To je možné pri veľkých podnikoch, ale dôležité je posilniť tú možnosť, aby sa tieto veci riešili žalobami. Po tretie, to je vec, ktorá sa týka mnohých členských štátov EÚ. Wust macht und sagt, ich zahle weniger, weil die Frau arbeitet ja trotzdem 180 Takže je tá oblasť e, pomerne zložitá. Takže keď niekto vlastne rozdielne odmenuje mužov a žien za účelom toho, aby dosiahol úspory pre podnik, tak e, E, samozrejme je tu možnosť napadnúť to žalobou. Otázne je to, že aké sú potom sankcie, lebo ak tá sankcia je nižšia ako ušetrená suma, tak vlastne to nedáva žiadny stimul k tomu, aby sa táto pokrivená situácia napravila. Takže na európskej úrovni by sa to asi ťažko dalo riešiť. Musíme si uvedomiť, že aké máme rozdiely v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem. Vielen Dank. Vielen Dank, Franziska Brandner. Um, wir gehen jetzt aus Ihrer Perspektive. Ďakujem pekne, pani Brandner. Posúvame sa ďalej doľava. Nech sa páči. Na gut, die Perspektive scheint immer zu... Ďakujem pekne. Perspektíva samozrejme môže byť rôzna. Sa pozeráte na to, ako sa pozeráte na... Ja som si položil otázku, ako budem pokračovať, čo vám chcem vlastne povedať. Ja som si pozrela program, uvedomila som sa, že celý deň ste bombardovaní číslami, analýzami, štúdiami. A iste, mohla by som tam pokračovať z môjho hľadiska pre všetkým na pozadí stanoviska, ktoré sa už spomínalo a ktoré prispieva k tej celkovej správe, ktorú vypracováva Výbor pre práva žien. Ale myslím si, že bolo by asi zmysluplnejšie, keby sme sa zamerali na dva aspekty. Preto sa týkajú toho, či by to mali by, mali by nejaké dobrovoľné záväzky k riešeniu, alebo či by sa to malo legislatívne riešiť. Osobne si myslím, že to rozdielne odmeňovanie sa dá odstrániť iba vtedy, ak sa podarí to, aby sa zmenilo postavenie žien spoločnosti. Ak by sme vždy iba hovorili o rozdielnom odmeňovaní a hovorili by sme o postavení v rámci ekonomických štruktúr, tak jednoducho zanedbávame mnohé ďalšie otázky, ktoré ale významným spôsobom môžu ovplyvniť to, aké možnosti, aké práva majú ženy v spoločnosti, pričom je dôležité, aby tieto práva nielen existovali, aby sa aj využívali. Takže je tu potom otázka, prečo preukázateľne vyššie vzdelanie žien v posledných rokoch a tá skutočnosť, že asi 60 absolventov vysokých škôl a univerzít sú ženy, neviedla k tomu, aby sa tie rozdiely v odmeňovaní zmenšili. Takže jednoducho nemôže to byť iba tak, že tu ide iba otázku vzdelávania, lebo to sa roky používalo ako argument. Musíme vytvoriť predpoklady na to, aby ženy s primeraným vzdelaním a kvalifikáciou boli tak kompetentné, aby znamenali konkurenciu pre mužov a aby sa mohli prepracovať odborného hľadiska, vôbec tomu, aby prichádzali do úvahy pre jednotlivé kvóty. To hovoria podniky, že takto by to malo byť. A na druhej strane samozrejme môžeme skonštatovať aj to, že isté povolania m, mm, tak, sú tak vykonávané takmer bez účasti žien. To znamená, sú tu určité skúsenosti, odborné skúsenosti, ktoré prinášajú ženy a musím povedať, že častokrát je orientácia na typické povolanie pre ženy. Ja som vyrastal v určitom systéme, ktorý v podstate zanikol, kde rovno žien sa nepodarilo zabezpečiť. Vtedy som bola pomerne ešte mladá žena, mala som kvalifikáciu nasledovnú, mala som diplom z vysokej školy, snažila som sa dosiahnuť ekonomickú nezávislosť a na tomto pozadí som sa snažila prepojiť pracovný a rodinný život. A teraz tu chcem položiť otázku. Ak nebudeme to riešiť v rámci legislatívy, ak nevytvoríme primeraný obraz ženy spoločnosti, kladme si otázku, či zmeny spoločnosti a na trh práce sa nedotknú najprv žien, v tom zmysle, že by ženy stratili aj to, čo si vlastne vydobili. A práve teraz v súvislosti s politikou úspor a keď si pozrieme, čo sa deje v jednotlivých štátoch, stáva tu otázka, či tu nie je to riziko, či vôbec je možné ísť tou cestou dobrovoľných záväzkov podnikov, či sa to podarí takto vyriešiť, či sa to podarí zabezpečiť, aby to, čo sa podarilo dosiahnuť, sa nezredukovalo. Ja by som chcel apelovať na, na, na to, aby sa to tematizovalo v parlamente, či tu máme nejaké štúdie o vplyvoch politiky úspor Španielsku, Portugalsku, Grécku, či to nejakým spôsobom ovplyvnilo postavenie žien a ich príjmové možnosti. Zaoberáme sa tým, aký je podiel žien v jednotlivých personálnych agentúrach, v, čo sa, aj v skupine nájomných pracovníkov, ako sa zhoršilo ich postavenie. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa týmto zaoberali a nesmieme sa zamerať iba na tú formálnu debatu, či je teda o legislatívne opatrenie alebo nie, aké sú kvóty. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, Frau Zimmer, um, auch für, für nochmal diese... Ďakujem aj za tento spoločensko-kritický uh, podnet. A teraz naša jediná nepolitička, pani Catherine Hakim. Aj vy máte 5 minút, nech sa páči. Ja som študovala tieto ženské otázky, otázky pozície ženy na trhu, rozdiele v, v odmeňovaní, prečo ženy nie sú na vyšších pozíciách. Počas celej mojej pracovnej kariéry to je, vždy som sa venovala len tomuto a moja prezentácia je súčasťou e, správy a štúdie, ktorá je k dispozícii na webovej stránke taktiež e, v tlačovom oddelení Európskeho parlamentu, majú tam kopiu. Kľúčové je, že rozdiel v odmenovaní sa dá vysvetliť. Neplatí to, že polovica sa nedá vysvetliť a polovica je diskriminácia. V krajinách, kde sú dobré údaje, a to je naozaj ťažké, celá tá, celý ten rozdiel sa dá vysvetliť, čiže údaje, ktoré nie sú skreslené, ktoré sú presné a ktoré musí komisia využívať, pretože sa dajú ľahko kalkulovať, naozaj nie sú veľmi nápomocné a sú dokonca zavádzajúce. Tiež by som chcela povedať, že existujúca Európska únia <clears throat> nastoluje legislatívu, ktorá je dostatočne silná a prináša výsledky, keď sa plne implementuje. A v mnohých európskych krajinách sa neimplementuje plne sú to len slova na papieri a nie je tu skutočná implementácia. Jeden z dôvodov, prečo prináša táto politika v Británii výsledky, je ten, že máme e, kvóty pre mm, ženy, e, pre čierne ženy. E, sme proti diskriminácii a mm, je možné dať zamestnávateľa na súd bezplatne. sú problémy spojené s týmto lacným e, súdnym systémom, ale celkom iste to malo obrovský dopad na zamestnávateľov, ktorí dobrovoľne implementujú európsku legislatívu v súvislosti s rovnakým odmeňovaním. Ak teda táto implementácia je efektívna a má veľký dopad, pri naše výsledky a skutočne v Británii sme videli, že výsledky sa dosahujú, tak potom môžeme dosť vysvetliť rozdiel v odmeňovaní bez toho, že by sme hovorili o sexuálnej diskriminácii. Štúdia, eh, mnohé štúdie k tomu nasvedčujú v oblastiach, ako je napríklad farmácia alebo tlmočenie. A v týchto oblastiach je rozdiel väčší ako, ako národný priemer. A dôvod je ten, že to súvisí s rozhodnutím ženy, aký typ práce chcú vykonávať či chcú pracovať e, na čiastočný úväzok, či chcú opustiť pracovný trh. Toto sú skutočné rozhodnutia. A musíme rešpektovať rozhodnutie žien a nie hovoriť, že sú obeťami um, falošného um, súcitu alebo že by sa mali nejak prevychovať. Čiže toto je jediný aspekt uh, zamestnanosti žien a práce žien v mojej knihe a v knihe, ktorá sa týka preferenčnej teórie. Týka sa to celej Európskej únie, Severnej Ameriky a ďalších e, rozvinutých e, spoločností v rámci OECD. Všetky ukazovatele nasvedujú, že ženy a muži sa správajú odlišne, majú odlišný postoj, hodnoty a ciele. Menšina žien je, sú ženy kariéristky, tak ako muži, sú ambiciozné, motivované, a dosahujú výborné výsledky, ale ich asi 20 takmer vo všetkých európskych krajinách, vrátane Švedska. Aj vo Švedsku nie je viac ako asi 30 žien pracuje na plný úvezok neustále celý život. A to je pri najlepšej e, politike rovnosti pohľavy, aká je na svete. Ak pôjdete do Švedska, tak sa o tom môžete presvedčiť. Vzdelanie nie je riešením ženy sú lepšie kvalifikované ako muži a všetky si vyberajú tie nesprávne e, oblasti. Nie sú to inžinierky, účtovníčky e, v podobnom meradle ako muži. Študujú históriu, umenia, jazyky. To sú veľmi zaujímavé témy, ktoré ale nemajú rovnaké e, komerčné využitie. Takže z tohto dôvodu vzdelávanie nepomôže a nepomáha. Čiže vo svojej knihe hovorím, že rovnaké príležitosti neprinesú rovnaké výsledky. Momentálne stále hovoríme o, o odlišnom odmaňovaní, ako keby to bolo férové opatrenie na zabránenie tomu, aby príležitosti neboli nerovnaké rovnaké príležitosti a rovnaké výsledky nie je to isté a mnohé konkrétne dôvody existujú, prečo tieto rovnaké výsledky nedostaneme. Ľudia proste robia odlišné rozhodnutia, muži aj ženy. Jedna z vecí, na ktorú poukazujem v mojom výskume, je tá, že v krajinách, kde je menšia rodová e, rovnosť a politika s tým súvisiaca, napríklad v anglosaských krajinách, Británii, v Spojených štátoch, ženy skôr dosahujú vyššie úrovne manažmentu ako v krajinách, kde je tá najlepšia politika ohľadom rodovej rovnosti, ako napríklad v Škandinávii. A takáto je skutočnosť, ktorú som e, dokázala a na ktorej sa zhodnú aj škandinávski ekonómovia. O tom nie je pochybnosť, čiže politika rodovej rovnosti neprinesie rovnaký výsledok alebo väčšiu férovosť a celkom iste nezmenší rozdiel odmeňovaní na nulu. Čiže musíme sa znovu zamyslieť nad tým, či je možné pomôcť ženám dosahovať viac lepších pozícií na pracovnom trhu, ale um, mnohé z tých politik, ktoré to, dokážu, ktoré to dosahujú, sú politiky, ktoré fungujú na národnej úrovni. Nie je možné ich použiť na európskej úrovni. Jedna vec, ktorá by sa dala presadiť v EÚ, je požadovať, aby všetky európske krajiny mali právny systém, ktorý presadzuje existujúce rovnaké príležitosti, antisexuálnu uh, legislatívu, pretože ak sa toto skutočne presadí, dosiahneme výsledky. Mohla by som pokračovať a hovoriť o politikách, ktoré by boli oveľa efektívnejšie uh, v zamestnanosti žien, ale keďže fungujú na, na národnej úrovni a my nediskutujeme o tomto, tak to zatiaľ ponechám bokom. Ďakujeme pekne za túto celkom iste veľmi provokatívnu prezentáciu. Myslím si, že to je dobrý stimul na kladenie otázok, to, čo vy vnímanie ako najlepšie postupy ho, či len na národnej úrovni, ale aj k možnostiam v EÚ eh, by sme to aplikovať napríklad, mohli aplikovať napríklad v mojej krajine. Chcela by som využiť túto príležitosť na to, aby som vám dala slovo. Máme tu 6 panelistov, ktorí, ktoré prezentovali svoje názory. Väčšina jazykov je pokrytá, čiže môžete hovoriť rôznymi jazykmi, dokonca aj grécky či španielsky. Ak teda si to želáte. Nech sa páči. Prosím, predstavte sa najskôr. Som novinárka z Nemecka. Hovorili ste o tom, že časť nerovnosti v odmeňovaní <clears throat> sa dá vysvetliť rôznymi povolaniami, rôznymi pracovnými dobami, ale ak sa pozriem na situáciu v Nemecku, tak tie ukazujú, že že ľudia s rovnakými pozíciami zarábajú aj tak rôzne. E, inžinieri napríklad. Ako vysvetlíte to? Na koho smeruje táto otázka? Na kohokoľvek z vás? dann, noch mehr Fragen? Ich würde sagen, hier können wir vielleicht kurz darauf antworten. Možno, že môžeme kratučko odpovedať. Myslím si, že je jedna vec, že to je čistá diskriminácia, lebo to je všeobecná vec v severných krajinách, v Nemecku, v Dánsku je menej, menej e, inžinierských jobov, e, pracovných miest robia ženy než muži. Vo všeobecnosti sa vytvoril systém, kde sa pracovné miesta hodnotia vo vzťahu k sebe. Nehovorí sa o tom, že e, inžinieri by sa mali e, platiť horšie než e, riaditeľky e, škôlky. Jedna z takýchto riaditeľiek sa obhajovala, viete, ja som študovala dlho a ak v podstate vyhrala súdny spor, pretože sa zastavilo to staromodné meranie hodnoty jednotlivých pracovných miest. Vielleicht ja jednoducho poviem, je to otázka, ako fungujú uh, súdy. Musí tu byť tá možnosť odvolať sa na právo. Nie všetky európske krajiny majú skutočnú možnosť, jasnú uh, možnosť takéhoto zamestnaneckého tribunálu. Ja som hovoril tie tri veci sankcie, transparentnosť, to všetko je o implementácii. Ak nemáte transparentnosť, nič nezistíte, ak nemáte právny základ, neviete na základe čoho konať. No myslím si, v Nemecku máme kolektívne vyjednávanie a tam závisí od každej strany, aký dôraz bude klásť na rovnaké odmenovanie tomto zmysle nemôžete zákonom povedať veci jasne. Je veľmi zložité zachovať nezávislosť, čo si ja myslím je dôležité, aby ste zamezpečili jednotlivcom možnosť reagovať. O tom som hovorila. Možnosti pre ženy obrátiť sa na súd, spoločne, kolektívne, nie ako jednotlivci. Pretože si nemyslí, že nemôžete na týchto rokovaniach e, očakávať, či budú vždy rovnako e, uzavreté. Ďalšia vec, vy ste hovorili o rôznych e, pracovných miest a vy si môžete povedať, že ženy sú hlúpe, že idú do pracovných miest, ktoré sú zle platené. Ak si uvedomíte, že všetky pracovné miesta, ktoré si ženy E, vyberajú, vyberajú tak sú všeobecne horšie platené než tie mužské, tak určite za tým je nejaký vzorec. To bolo spomenuté už v predošlých paneloch, že aj keď existujú pracovné miesta, ktoré sú dobre, dobre e, platené, čím viac žien ich začne robiť, tak nejak klesne tá, tá pláca. A naopak, e, pôvodne zlé platené pracovné miesta zvýšia svoj, svoj kredit a svoju plácu s príchodom mužov. Tam bola otázka, myslím, som videla. Nech sa páči. Hello, I'm Flora Havashi from Hungary, journalist. Som maďarskou novinárkou. Mám otázku na Katrin. Rozumie, pochopila som, že nie sú politiky po určitom, po, po, po určitom zamestnaní. Je tu určitý uh, limit, čo dosiahneme politikou a od určitého bodu musíme akceptovať, že určité veci sa politikou nedajú e, vymáhať. Ak to dobre chápem, je tu nejaké minimum pôvodných politík, ktoré by mali byť nejaký checklist, nejaký benchmark, a od ktorého by sa potom zvyšok prenechal pracovnému trhu alebo zoznam politík a iných potom druhov implementácií. Áno, áno existujúce politiky sú absolútne minimum. Určití ľudia by ešte pridali minimálnu mzdu, pretože minimálna mzda vo všetkých krajinách, kde bola zavedená, mala veľký dopad na zárobky žien, pretože väčšina žien e, pretože existuje v nízko platených jobov, job, pracovných miestach viac žien než mužov. Takže minimálna mzda by tam mala byť. Potom rovnaké príležitosti, rovnosť príležitosti, a zákony proti e, diskriminácii na základe pohľavia. Tu je legislatíva veľmi dôležitá. To máme teraz aj v EÚ, pretože Európska komisia to, prinúti, to, to vnútila do určitej miery, povedzme, Británii i iným krajinám. A všetky krajiny majú problémy to plne implementovať. Ale v ďalších štádiách musíte mať implementáciu. Myslím si, že kolektívne vyjednávanie v určitých situáciách e, môže byť výhodná vec. E, e, nie každý vec chce bojovať sám, ale súčasne si myslím, že právny proces je tá ďalšia vec a s tým sú problémy, pretože toto vlastne podporuje taký bojový prístup, konfliktný prístup k, riešeniu problémov Japonci by povedali, že existujú lepšie veci, ako možno lepšie postupy, ako riešiť problém, než spor. Takže ten e, orientálny prístup, presvedčovanie, diskusie, snažiť, snaha o konsenzus, civilizovaný prístup na pracovnom trhu v spoločnosti je určite lepší, pozitívnejší prístup a v tomto ohľade si zaslúži úsilie e, sám o sebe, ale pokiaľ ide o zlúčenie súkromného a pracovného života. No už toto by mali byť politiky národné. Vezmem jeden príklad. Napríklad rozvrhy škôl. Každá európska krajina, krajina EÚ má iné školské e, hodiny a to je, e, je, to je veľmi veľký problém. A v, vo Francúzsku je to streda, kedy nejdu do školy. E, v Nemecku je to kvôli obedu, aby deti e, boli s, s rodinami. V Anglicku je zase iný príklad, aj školské prázdniny. Niektoré sú prázdniny, ktoré vychádzajú z agrárnych zvyklostí, ktoré už ale neexistujú. Školské hodiny e, by mali mať možno, možno, možno kratšie prázdniny 12 krát do roka, než jedný dlhšie na Vianoce. Toto sú veci, ktoré kontrolujú národné vlády a to by naozaj e, mnohým rodičom e, dalo veľk, veľmi zmenilo situáciu, ale nie sú otázkou európskej legislatívy, ale na mieste v teréne by mali veľký dopad. Nie je to vec e, kontroverzná, ale v krajinách, kde sa to zaviedlo v Holandsku model, ako e, zaviesť e, čiastkové e, pracovné úväzky bez veľkej škody. V Belgicku napríklad je politika, že každý si môže zažiadať čiastočný prijat pracovný úvezok bez dôvodu. Takže muži napríklad nemuseli sa ospravedlňovať, vysvetľovať prečo, takisto ženy. Takže to využívali muži aj ženy a prístupy, prístup k veciam sa začal meniť a aj správanie ľudí veľmi pomaly, jemne, bez konfrontačného postupu. To je ten e, právny postup. Thank you very much. Ďakujem. A ďalšia otázka. Ak máte otázku, prosím, výrazne zdvihnite ruku, aby som nemusela len hádať, či sa naťahujete, alebo naozaj chcete sa ujať slova. Nech sa páči. Moja otázka e, smeruje na pani Cimer. Vy ako vedkynia ste práve povedali, že sa domnievate, že zákony, e, nariadenia nie sú také, také ďaleko siahle, aby ženy sa samé mohli rozhodnúť, ak, aký pracovný úvezok chcú. Je to skôr naopak v rozpore s tým, že, že bez zákonov ženy budú vždycky, vždy tými, ktoré budú porazené, ktoré budú mať nevýhodu. Takže čo vlastne tvrdíte vzhľadom na túto štúdiu? Mňa by zaujímalo, koľko žien ste sa vo vašej štúdii pýtali, len v krátkosti. Time after time after time by journalists. Opakovane sa ma novinári pýtali, aký je dopad ekonomickej recesie na ženy určite viac dopadá na ženy než na mužov. Dôklady, dokazy v Anglicku sú, že v Anglicku to viac dopadá na mužov než na ženy. Európska komisia určite má štúdiu, ktorá pripúšťa, že to viac dopadá na mužov než na ženy v EÚ v priebere. Je to stereotyp, že sú to vždy ženy, ktoré sú obete množstve recesí e, a kríz to boli muži, ktorí trpia viac. V mnohých európskych krajinách muži majú ženy a deti, ktoré musia živiť. Je to veľmi retrográdne a tradicionisticky, ale stráca pracovná miesta pre mnohých mužov je e, katastrofa neporovnateľná, nie väčšia ako strata pracovného miesta pre ženy. A mnohé štúdie teda ukazujú, že nezamestnanosť pre ženy má nižšiu psychologickú dopadovosť na e, ženy. Hlavná pointa však je, že recesia má kvantitatívne väčšie dopady na mužov. Also die, die Frage, uh, äh, habe ich ja nicht in dem Sinne... Äh, ja som tú otázku, myslím si, predtým nie, že by neodpovedala, že by som povedala dokonca, že všetko treba riešiť zákonne, nie je treba konkrétny rámec a u mňa, podľa mňa k tomu patrí určité zloženie z legislatívnych a nelegislatívnych uh, predpokladov, ktoré ale treba zabezpečiť, aby v konečnom dôsledku zmeny, ktoré sa uskutočnia, nedopadali len na plecia žien. Napríklad e, vezmime si prí, príklad e, prác, e, pra, krátkodobých pracovných e, úväzkov cez sprostredkovateľské agentúry, napríklad u Opelu v Nemecku. Mnohé, mnohé ženy sú tam zamestnané na formou čiast, ča, ale menej ako polovica žien povedala, že by im tie časové sloty vy, vyhovovali. Mnohé ženy povedali, že to bola jediná možnosť vôbec dostať prácu, jediný časový, e, časové okno. Bolo tam želanie pracovať, ale že by takéto podmienky pracovné mali a že by boli tak chránené, aby tu nebolo zneužívanie. Už, a že tu práve ženy sú tie, ktoré možno pracujú menej hodín oficiálne, ale musia e, byť dlhšie prítomné často a potom dostanú e, mzdu, ktorý ne, e, ne, ktorá nezodpovedá tým, tým, tým požiadavkám a podmienkam. A ďalej potom je tu možnosť e, zákonného presadzovania kvóty počtu žien. Napríklad v Nemecku e, Ursula von der Leyen e, hovorí, že pomaly stráca trpezlivosť a už neverí tomu, že podniky budú dobrovoľne ochotné, napríklad tie veľké, spolupracovať. Myslím si, pre, preto ich treba popostrčiť, pretože len, iba len kvóty môžu priniesť výsledky. A to sa dá zabezpečiť súhrou opatrení. Nejde tu o extrémy, nejde tu o otázku, či zákony majú byť alebo nemajú byť. Ide o to, či zákony tam, kde sú potrebné, e, či možno tam popostrčiť situáciu. A to je pre mňa e, potrebné v Nemecku na mnohých miestach. Vielen Dank. Ich würde gern Frau... Ďakujem pekne. Ešte pani Thompson alebo pani Bauer? Iba by som povedala, že samozrejme toto všetko nie je možné riešiť legislatíva. Ja pochádzam zo štátu, kde jednoducho automaticky považujeme muža za hodnotnejšie ako ženu. Vykonali sa určité štúdie, kde sa ukázalo, že muž, ktorý ide pracovať do sektoru, ktorý sa považuje za ženský, to znamená, že ak muž ide pracovať do takéhoto sektoru, ako napríklad je robiť zdravotnú sestru, tak sa stane hneď hlavnou sestrou. To znamená, že ako keby byť mužom je pridaná hodnota. A v Dánsku, keď si pozriete aj odbory, tak je to tak, že všetky ženské povolania majú ako šéfov mužov. Takže ženy ako keby si sami mysleli, že muži majú väčšiu hodnotu To znamená, že ak žena by išla napríklad pracovať do nejako, na nejaké pracovisko, ktoré je typicky mužské, tak tam nebude mať žiadnu pridanú hodnotu. Toto sa začína vlastne už v detstve, tento proces. 10-roční chlapci majú dvojnásobok vreckov ako dievčatá. Takže jednoducho musíme informovať ženy, musíme šíriť toto povedomie, aby ovplyvnili výchovu svojich detí. Takže celé to delenie detí na chlapcov a devčatá je častokrát problematické hľadiska dosiahnutia rovnosti. Takže iba legislatíva nestačí. Mne sa veľmi páči ako nástroj verejné obstarávanie. <clears throat> Ďakujem pekne. Chcela som sa spýtať pani Bauer jednu kľúčovú otázku. A pani Thompson to povedala celkom jasne. Ako definovať, merať hodnotu práce? A počuli sme viacero príkladov, aj keď ženy robia rovnakú prácu ako muži, sú platené menej. Ak máte dve rozličné profesie, niekto, kto pracuje v škôlke a niekto, kto napríklad dopravuje auta, ako zmerať hodnotu tejto práce vo vašej správe, za ktorú ste zodpovedná. Riešite túto otázku. Ako ste to riešili? To je hm, výborná otázka a mám pocit, že otázka za milión z toho Čo viem z programu na výskum a vývoj pre ďalšie finančné obdobie, je to súčasť a veľká výzva. Táto analýza a hodnota práce, pretože sú tu naozaj veľké rozdiely Naozaj niekedy sú rozdiely e, neoprávnené v hodnotení práce. Veľmi často napríklad e, z, v oblasti zodpovednosti za z, oblastiach, ktoré sú netypické pre mužov, je odmenovanie odlišné. Európska legislatíva poskytuje len minimálne normy, minimálne pravidlá. Napríklad bol tu jeden veľmi dobrý príklad zo Spojeného kráľovstva, teda bezplatný prístup k súdom, pokiaľ ide o diskrimináciu v odmeňovaní. Nemôžeme predpísať členským krajinám, že by mali tieto pravidlá rešpektovať. Čo môžeme urobiť je rešpektovanie um, justičného systému jednoduchším spôsobom alebo uh, zmocnenie napríklad inšpektorátov práce, aby kontrolovali, čo sa deje, ako tieto princípy sa rešpektujú, ako sa implementujú. My teraz e, z tohto stola nemôžeme niečo členským krajinám rešpektovať, e, nastoľovať, čo by mali robiť. My môžeme definovať minimálne štandardy, minimálne normy, ako to riešiť, pretože ak eh, nebudeme mať legislatívu v tejto oblasti, tak by to mohlo viesť k úvahám, či túto legislatívu potrebujeme alebo nie, ale ako bolo povedané, máme legislatívu z, od roku 1957 a táto nefunguje. Ďakujem pekne. Pani Brantner, chcela niečo dodať? Tak mm, otázku. Som z denníka Independent e, z Barcelony. Chcela by som vám položiť jednu otázku. V Španielsku alebo v Grécku štát, ehm, sociálny štát pravice ehm, znižuje prístup alebo možnosti prístupu k zdravotným službám. Táto oblasť mizne a ženy by mali oveľa viacej často alebo byť aktívnejšie. Ja by som chcela vedieť alebo položiť vám otázku, ako riešiť túto situáciu, ako reagovať na takúto výzvu vzhľadom na prístup, ktorý chceme e, prijať. Vaša otázka sa týka všetkých panelistov? Áno. Takže začneme zľava. Nadia, chcela by ste reagovať ako prvá? Takže vo všeobecnosti ten, je nám známy tento postup. V minulosti bolo v Nemecku samozrejme, že ženy vychovávali deti a jednoducho ženy sa starali o domácnosť a tieto činnosti. Keď dnes ako žena dáte eh, košelu muža do čistiarne, tak potom vlastne vidíte, aká je hodnota alebo protihodnota tejto činnosti, alebo keď zaplatíte niekoho, kto sa vám stará o dieťa. Takže pokiaľ ženy tieto činnosti vykonávali samozrejme, nemali žiadnu hodnotu až keď sa tak povediac presunuli na externé subjekty, kde sa vlastne za ich vykonávanie platí, získali určitú finančnú hodnotu. Samozrejme, že to je určitý bod, ktorý je na mieste, si položil otázku, ako to bude ďalej, kde sa znižujú kde sa znižujú rozličné príspevky sociálneho systému. No a jednoducho tu dochádza k problémom ako k zatváraniu škôlok a tak ďalej. A jednoducho kto sa postará o deti, ak nemáte starých rodičov. Myslím si, že ženy, keď prevezmú takéto úlohy, si musia uvedomiť, že opätovne tieto činnosti stratia určitú hodnotu. Sú to činnosti, ktoré sa spravia sa ako samozrejmosť, budú mať nižšiu hodnotu a preto môžem povedať, že samozrejme každá žena to musí pre seba rozhodnúť sama, aby si povedala, ktorou cestou chce ísť, čo sa týka napríklad starostlivosti u detí alebo starších členov rodiny, či to budú vykonávať alebo nie, ale ja si myslím, že veľká väčšina žien tu určite spraví ústupky a to bude mať vplyv aj na ostatné ženy. Ďakujem. Yes, sure the... Som si istá, e, že pokiaľ ide o sociálny rozpočet, e, ten má vplyv na ženy. Máme plnú účasť žien v Dánsku na konci 60. rokov na pracovnom trhu, pretože sme si mysleli, že alebo štát e, ponúkal starostlivosť o deti. Nebolo to tak ako v iných krajinách, kde to bola povinnosť podniku, bola to, bol to štát, ktorý nepriamo poskytol tieto služby ženám. Ale myslím, že to nie je len porovnanie na porovnanie. Situácia je komplikovanejšia. Vo výbore FAM sa urobila štúdia o domácich pracovníkov. V našej krajine takmer žiadnych nemáme, ale krajiny v Európe majú viac domácich pracovníkov a najviac teda v Španielsku. Španielsko Eh, importovalo, tak povediať, milióny takýchto ľudí a Grécko taktiež. Možno, že toto je spôsobené tým, že ženy eh, robia kariéru. Španielky si oveľa lepšie počínajú v hierarchii pracovného tuku ako napríklad Dánky. Je to teda veľmi komplexná otázka. mám nevýhodu, pretože zrejme mi niečo uniklo kvôli tlmočeniu. Teda výsledkom tlmočenia bolo, že v Španielsku prístup k zdravotnej starostlivosti je horší. Možno to nebolo obsahom vašej otázky. Chceli by, mohli by ste Myslím, že otázka, ktorú ste položili, sa musí zopakovať. Um, boli tam veľké štvr- e, škrty v sociálnych službách v Španielsku, v zdravotníctve, v vzdelávaní a taktiež sme mali aj zníženie v platoch napríklad e, učiteľov a ľudí, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania. Čiže tieto škrty vo financiách sme mali na mysli. A tiež sme boli svedkami toho, že ženy strácali svoje pracovné pozície e, vo firmách a musia pracovať viac e, v funkciách, ktoré majú. Ale keďže služby sa škrtajú, ženy musia robiť e, tie úlohy, ktoré je potrebné robiť v domácnosti. A ako sa toto dá riešiť? Yes, of course. Samozrejme, hovoríme o tom, ako riešiť princíp rovnakej pláce za rovnakú prácu v budúcnosti. Som si istá, že každá kríza sa jedného dňa skončí, takže možno sa teraz nedá zodpovedať na tieto otázky podrobne, je ťažké odpovedať na vašu otázku, pretože výsledkom krízy je veľmi silný alebo kríza má veľmi silný dopad na ženy. Teraz máme pocit, a niektoré analýzy to potvrdzujú, že druhá vlna úsporných opatrení mala oveľa silnejších dopad na ženy ako mužov. Prvá vlna keď sektor výstavby a vôbec priemysel bol postihnutý, mala naozaj silný dopad na mužov, ale teraz úsporné opatrenia majú oveľa silnejší vplyv alebo dopad na ženy. Zrejme táto diskusia si vyžaduje mm, oveľa viacej času. Ďakujem. Musíme už čoskoro skončiť. Náš predseda je tu, ale chcela by som ešte nechať dáme, ktorá položili otázku, eh, aby ju položila. Chcem využiť túto možnosť položiť otázku po estonsky. Som estonská novinárka a moja otázka sa je na Katrin Harkin. Mám vlastne druhé, dve otázky. Prvá. Čo by ste odporučili čo by sme mali urobiť v Estonsku, kde je rozdiel v odmeňovaní 30 Čo by sme mali urobiť? Povedali ste, že vzdelávanie nepomôže. Povedali ste, že legislatívne návrhy nepomôžu, ale čo máme robiť? A druhá otázka? Ste odborníčka, riešite túto tému tak dlho. Čo si myslíte o kvotách pre ženy vo vedúcich pozíciách, v exekutívnych pozíciách v spoločnostiach? Franciska Brantner, a vy by ste tiež chceli niečo povedať? Dáme slovo najskôr vám a potom uh, pani Hakim. I, um, I really Naozaj by sme mali odlišovať národné faktory a tie, ktoré môžeme ovplyvniť z európskej úrovne. A teraz budem hovoriť po ne. Um, No, takže to, o čom ste hovorili predtým, Niektoré veci súvisia s danými podmienkami v členskom štáte, ako je riešená starostlivosť o deti a tak ďalej. To sa musí riešiť na úrovni štátov, regiónov a tak ďalej. Ale samozrejme, tu ide aj o to, aké pracovné modely si vyberú muži alebo ženy. A potom je tu samozrejme otázka, podľa čoho posúdime, či práca je rovnocenná. V Nemecku musíme odviezť ešte veľa práce Napríklad je to tak, že učiteľka na základnej škole zarába menej ako učiteľ na gymnáziu. A chcem sa spýtať, je to tam menej práce, je to ľahšie učiť na základnej škole ako na gymnáziu? To sú tie otázky, kde si človek musí položiť otázku, či to je teda rovnocenná práca alebo nie. Jeden z kľúčov k tomu posúdeniu je rozdielne Vzdelanie, u nás to za tie podmienky na vzdelanie definuje štát, takže na to nepotrebujeme nejaké nové zákony, akurát spolkové krajiny by to museli zosúľadiť. To sú veci, ktoré si nevyžadujú žiadnu novú legislatívu a v Nemecku ani žiadne spolkové zákony. Na to vystáva otázka, či ten rámec je správny, a to znamená, že či tu je dostatočný rámec a treba ho len implementovať. Všetci povedali, že nie, ešte to nestačí a potom ide samozrejme implementáciu. Ale lepšia implementácia sa dosahuje iba prostredníctvom zákonov. Nie je to tak, že by vec implementácie sa týkala toho, kto sa ňou zaoberá. Jednoducho súvisí to s tým, že je nutné mať príslušné zákony. Takže to je vec, ktorú sa snažíme riešiť v Európskom parlamente snažíme sa zhodnotiť, aké sú tu možnosti, aké informácie človek má, aké sú možnosti v oblasti sankcií a myslím si, že na európskej úrovni môžeme pomôcť pri implementácii, aby to, tá legislatíva sa implementovala vo všetkých členských štátoch. Ale jednoducho aj tak to nevysvetľuje plne tie rozdiely medzi odmenovaním. Tu stále ostane ten rozdiel medzi učiteľom na základnej škole a gymnáziu aby sa to dorovnalo, sa musí v Nemecku vykonať ďalšia zmena. No a tu potom istá otázka, prečo sa ženy rozhodujú pre tieto povolania. Áno, dá sa povedať, že si to zavinili ženy samé, majú si vybrať inú prácu. Myslím si, že mnohé veci súvisia s tým, že je dôležité odhaliť nové možnosti. Na to sa organizujú tzv. Girls Days, ale pre mužov aj Boys Days. Takže tu je pre všetky majú spoločenské hodnotenie nejakej práce a tu je preto dôležité, ako je odmenovaná tá práca, s tým súvisí aj daný rešpekt. A to funguje nezávisle od zákonov. To znamená, že akú hodnotu má pre nás dobré vzdelanie detí, akú cenu má pre nás to, že zabezpečíme pre starších občanov dôstojnú starostlivosť. Tieto otázky si musíme položiť a ja nemám nič proti tomu, že keď žena sa cíti, že chce byť nejaká opatrovateľka, prečo nie, ale aby to nerobila, pretože to je zlé platené, ale keď sa rozhodne, že chce byť inžinierka, prečo nie? Takže sú tu viaceré kritéria, podľa ktorých si vyberiete svoju prácu, neriadite sa iba tým, ako je tam odmeňovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne, krátka otázka, kvota áno alebo nie? Áno, u nás na našej strane už 30 rokov máme kvóty a chceli by sme povedať pani Reding, že kvóty nechceme, ale výsledok je výborný. Dobre, ešte veľmi stručná odpoveď. Áno, čo sa týka tých kvót, môžem to zodpovedať podobným smerom okolo povedané. My sme tiež za kvóty, považujeme za dôležité a sme toho názoru, že sú dôležité na to, aby ženy mali prístup k určitým miestam, prístup k miestam a zároveň je dôležité zabrániť aj ústupkom v zložitých e, v ekonomických fázach. Ešte chcem na záver povedať jednu vec. Pri všetkom tom, čo aktuálne zažívame, či je to teda politika úspor, alebo či sú to rozličné záchranné balíky pre Grécko, alebo kritéria, ktoré musí splniť Španielsko a iné štáty, to musíme skonštatovať to, že toto je vlastne kontraproduktívne našej dnešnej diskusii. Akým spôsobom chceme znižovať tie rozdiely medzi odmeňovaním žien a mužov, akým spôsobom chceme odbúravať rizika pre ženy, že, že sa prepadnú do chudoby, keď zároveň realizujeme politiku, ktorá spočíva na totálnom krátení. No a tá pani, ktorá položila pred chvíľkou otázkou. Ja s ňou úplne súhlasím. Ide o to, že komunálne služby v niektorej oblasti sa absolútne neponúkajú. To znamená, že akú úlohu tu zohráva e, prístup k škôlkam, verejným škôlkam, keď častokrát obce a mesta si nemôžu dovoliť jednoducho ponúkať takéto služby a potom ostávame tak povedať zabetonovaní tých starých klišé preto vystáva otázka, či takéto riešenia sú produktívne, či nám pomáhajú, či je tu nejaká sociálna komponenta a či pre tie požiadavky, o ktorých tu dnes hovoríme, že chceme odstrániť rozdiely v odmenovaní mužov a žien, či nám to pomôže a či to dokážeme obhajovať. Ďakujem. Ďakujem a teraz na záver poprosím vás o krátke zhrnutie. Ďakujem. Ďakujem pekne a nesúhlasím s kvótami. Ja si myslím, že zmena prebieha pomalšie, ako si to niekedy ľudia očakávajú. A deje sa to, aj keď podstatne pomalšie, ako sme si želali. Myslím si, že kvóty nám nepomôžu. A by som spomenúť mnoho argumentov, prečo nám kvóty nepomôžu. Práve naopak. Čo sa týka tej estonskej situácie, kde ten rozdiel odmenovaní je 30%, chcel by som vedieť vlastne, aké dôvody sú na to. V mnohých prípadoch ako som potom zistila v rámci mojej štúdii, som sa zamerala na lekárnikov. Segregácia tam nie je aktuálna, ani to nesúvisí jednoducho s, s rovnakou plácou, nerovnakou plácou. Jednoducho ide tu o rozhodnutie, že sú to špecifické podmienky, pre ktoré sa ženy rozhodnú. Jednoducho je to e, výber ľudí a nemali sme predstierať to, že ženy vždy iba trpia Takže samozrejme je tu možnosť zvýšiť mzdy. Častokrát ľudia, ktorí pracujú v sektoroch, kde sa veľa zarába, ale musia byť častokrát eh, na služobných cestách, musia eh, veľa pracovať, majú tam nezaplatenú na načasy, je to veľmi stresujúca práca. Zatiaľ, čo častokrát eh, niektorí ľudia uprednostňujú skôr také, takú prácu, kde si môžu dobre naplánovať svoju pracovnú dobu, kde im ide aj určité aspekty, ako napríklad kvalita života, plánovateľnosť, mm, e, nie je veľká stresová záťaž a jednoducho, kde ten pomer odvedená práca a pláca im vyhovuje. Takže musíme si uvedomiť, že častokrát práca okrem pláce ponúka iné benefity, takže napríklad e, dobrá kvalita života, dobrá plánovateľnosť z hľadiska časovej doby, dobrý zamestnávateľ a tak ďalej. Takže jednoducho musíme si pozrieť, aké dôvody sú na tých 30 a možno, že tam nie je nejaký zásadný problém. Okay, thank you. This was, uh, certainly very sharp. Myslím si, že to bolo áno, veľmi výstižné a stručné. Pani Thompson, ešte záverečná pripomienka. Áno, ja by som chcela povedať, že uh, ja mám veľmi rada dlhé služobné cesty. Bola som prednedávnom v Brazílii. Rada pracujem na veľých veciach naraz. Rada mám lety v biznis triede. A jednoducho sú mnohí ľudia, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť taký životný štandard, ako by chceli. Jednoducho sú isté preto, lebo v Európe máme častokrát niečo sa označuje v angličtine ako glass ceiling, teda nemožnosť žien prepracovať sa na vysoké pozície. To znamená, že nie všetky ženy majú také prostosti ako ja. Ďakujem pekne. A možno by som mohla nadviazať na iný panel, ktorý sme si dnes vypočuli kde išlo o to, aké možnosti výberu majú muži. Možno, že sú muži, ktorí nemajú radi dlhé služobné cesty, alebo ktorí neradi lietajú, nebo sa boja, alebo muži, ktorí chcú aj stráviť viacej času so svojimi deťmi. A potom sú tu aj takí ľudia, ktorí si samozrejme naivne myslia, že ľudia, ktorí pracujú v škôlke, sa celý deň hrajú. Ďakujem pekne za angažované príhovory, vystúpenia, aj za kontroverzné otázky a diskusiu. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo náš predseda. Áno, náš predseda je skutočne muž, ale myslím si, že on vás všetkých strhne v rámci svojej prezentácie. Bude hovoriť o eurobarometri a bude informovať o zaujímavých skutočnostiach. Ďakujem pekne. So we, we arrive at the end of our pro- Takže sme už na konci nášho dnešného programu, ako povedala pani Kochmerin. Teraz tu máme predsedu, teda muža. Prvýkrát dnes. Teda pána predsedu pre práva žien a rovnaké príležitosti, ale vám predstaví výsledky Eurobarometra, ktorý, Eurobarometra, ktoré sa zverejňa dnes. Máme tu aj hostia z DG Communication, zodpovedného za výsledky tejto, tohto aerobarometra, ktorý vám tiež povie pár slov. Uh, bonjour à tous. Dobrý deň. Predtým, ako dám slovo pánovi Gustafsonovi, aby predstavil výsledky prieskumu, chcel by som vám povedať niekoľko technických poznámok. Tento eurobarometer sa uskutočnil e, v rámci TNS Opinion 19. E, až 21. januára 2011. Pokrýva to 27 členských krajín, 27 539 Európanov, reagovalo te- na telefonický uh, dopyt a tento eurobarometer chce zmerať vnímanie Európanov v oblasti nerovnosti mužov a žien. Zvlášť sa zameriava na vnímanie Európanov tejto nerovnosti mužov a žien, ale osobitne ide o nerovnosti v oblasti miest. Teraz má slovo pán predseda. Budem hovoriť po švédsky. Ak nepoznáte tento jazyk, tak by ste si mali nasadiť sluchatka. Jo, tak smyke, Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že môžem prezentovať výsledky tohoto prieskumu, ktorý sa vykonal na 25 tisícoch Európanov, ako bolo povedané. No a čo sa týka eh, tej všeobecnej situácie, ako vyzerá nerovnosť, tak tu sa dostávame k prvej strane samotnej prezentácie, kde jasne vidíme, ako ľudia reagovali na otázku ohľadne svojho názoru, teda či otázky rovného postavenia sú dôležité alebo nie. Viac ako polovica povedala, že sú to dôležité otázky a jednoducho samozrejme môžeme sa na to pozerať pozitívne. Je dobré, že sú ľudia, ktorí sa zaujímajú tieto otázky. Ja si myslím, že mohlo to byť viac, lebo čo sa týka otázok rovnosti, to je veľmi dôležité. To nie sú iba otázky, ktoré sa týkajú postavenia žien. Podľa mňa to ide o otázky, ktoré sa týkajú ľudských práv. Takže podľa mňa by to malo byť dokonca viac ako 50 ľudí, ktorí povedali, že je to dôležité. Ale možno je to svojím spôsobom dobré. Poprosím ďalšiu stránku. Keď si pozriete to prerozdelenie v jednotlivých štátoch, tak vidíte, že sú tam pomerne veľké rozdiely medzi tým, ako boli odpovede jednotlivých štátov, napríklad Španielsko, Francúzsko a Rumunsko sú tak povedať na prvých miestach a potom na záver je Fínsko, Bulharsko. Tuto vidíme, čo sa udialo za 10 rokov ako tí, ktorí, ktorým bola položená otázka, vnímajú to, ako sa situácia zmenila v oblasti e, rovného postavenia a 60% ľudí si myslí, že situácia sa mierne zlepšila. To je v celku dobré. Môžeme si položiť samozrejme otázku, aká bola východisková pozícia v jednotlivých štátoch. Keď sa dostaneme na ďalšiu stránku, tak tam vidíme, že tam sú tiež pomerne veľké rozdiely, ale v všetky členské štáty to vnímajú tak, že situácia sa do určitej miery zlepšila. Poprosím ďalšiu stránku. A tu je tabulka, ktorá by, ktorá je dôležitá. Tu sa chceme zamerať na dve veci tejto tabulky. Tu, keď si pozrieme, ako muži a ženy reagujú na to, či otázka rovného postavenia dôležitá alebo nie, tak je to asi 50 eh, na 50 mierne mužov viac je, že považujú túto otázku za nie až takú dôležitú, ale tie rozdiely nie sú až také veľké. Samozrejme súvisí to do určitej miery aj s vekom. Čím ste mladší, tým to považuje za menej dôležité. Jednoducho súvisí to aj s tým, že človek ešte nemá až také skúsenosti, Jednoducho, keď človek určité veci zažil, tak jednoducho si uvedomí, že ženy nezarábajú toľko ako muži, sú viac konfrontované s násilím, majú horšie penzie a možno tu sú veci, ktoré človek až tak nevníma, keď je mladý. No, dostaneme sa teraz k ďalšej časti. A tu sa položila otázka, aké tri otázky v rámci otázky nerovnosti sú najdôležitejšie. A tu jasne, pomerne jasne vidíme, že najdôležitejšia otázka bola, bolo, bola otázka násilia mužov na ženách, potom to bola otázka rozdielného odmenovania a tretia najdôležitejšia otázka bolo obchodovanie s ľuďmi a prostitúcia. Keď sa pozriete trošku nižšie vidíte, že tam bola položené otázky, že ktoré sú pre vás najdôležitejšie otázky a aká je druhá najdôležitejšia otázka. Takže bolo možné odpovedať eh, minimálne dvomi rozličnými spôsobmi. To je ten žltý stĺpček a potom ten modrý stĺpček, to je iba jedna otázka. Ale pomerne dobre to koreluje. Potom niečo, čo ja som si všimol, keď som sa na to pozrel, otázka násilia mužov na ženách, to bola veľmi dôležitá otázka. A potom tu išlo aj o otázku zastúpenia v politických grémiách. Takže to, to potom zdá sa, že ako keby ľudia považovali zastúpenie eh, v ekonomickom sektore za dôležitejšie ako zastúpenie v politike. A jednoducho musíme si uvedomiť, že žijeme v reprezentatívnej demokracii a ľudia teda majú byť zastupovaní parlamentom, takže možno, že by človek očakával, že bude dôležitejšie to, aby parlament a politické zhromaždenie zohrávali dôležitejšiu úlohu ako je otázka rodovej rovnosti v predstavenstvách a vo vedení podnikov. Na tejto stránke a na ďalšej stránke a prídeme z teba krátko, vidíte rozdiel medzi členskými štátmi v názoroch na to, aká otázka najdôležitejšia. 12 štátov hovorí, že násilie mužov na ženách je najdôležitejšia otázka a ďalšia stránka tam vidíme ten rozdiel v odmenovaní, tam považovali túto otázku za najdôležitejšiu. Nechcem teraz hovoriť o tých číslach, ale vidíme, že je tu veľká diverzita medzi tým, ako v jednotlivých štátoch je vnímané to, čo je najdôležitejšie. Potom tu je otázka, či si myslíte, že rozdielne odmeňovanie je dôležitá otázka, tak Veľmi veľa opýtaných hovorilo, že je to obrovský problém, bolo takmer 70% opýtaných. Ale potom je zaujímavé to, že iba 50% ľudí hovorí, že otázky rodovej rovnosti sú dôležité, ale keď to obmedzíte na e, rodovú rovnosť v rámci odmenovania, tak až okolo 70% to považuje za dôležité. Na ďalšej stránke vidíme to, že je tu veľký podiel mnohých štátov, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, ktoré považujú práve toto za dôležitú otázku. Zatiaľ čo Malta, Lotisko, Litva sa na to pozerajú ináč, ale celkovo je to veľmi vysoký podiel. Ďalšia stránka. Jednu stránku späť. Ja samozrejme som rýchly, ale nie až taký rýchly. Tu vidíte ešte otázka, ktorá bola položená. Bola položená tak, že či je dôležitá otázka rozdielneho odmenovania. Tu vidíte, ako odpovedali muži, aj podľa veku, a myslím si, že tu jasne vidíme, že je to považované za veľký problém. Dokonca aj muži to považujú za veľký problém. 62 mužov to považujú za skutočne vážny problém. Samozrejme viac žien považuje za vážny problém, ale je tam aj veľmi veľa mužov, ktorí to považujú za zásadný problém. Keď si pozriete vekovú štruktúru, tak je tu v zásade rovnaký trend, ako sme videli už na priesvitke. Jednoducho rastúcim vekom rastie povedomie pre tento problém. Dobre, teraz môžeme pokračovať ďalej. Dostávame sa k tretej časti. Opatrenia na riešenie tohoto problému a tu vyvstáva otázka, že ak viete, že žena zarába o 17,5% menej, chceli by, či by ste to chceli nejako riešiť? A na akej úrovni by sa mala riešiť táto otázka, tento problém? Či je to Európska únia, či sú to členské štáty, alebo či by sa to malo diať na e, regionálnej úrovni a 47% odpovedalo, že chcú vidieť opatrenia na európskej úrovni, 38% hovorilo na národnej úrovni a na lokálnej úrovni 11 Takže samozrejme v tejto súvislosti si môžeme položiť otázku, že tí, ktorí odpovedali, čo tým mysleli, či by to mali nejaké legislatívne opatrenie, alebo či by to malo byť formou napríklad odporúčaní. Samozrejme, to už je iná, iná záležitosť, iná odpoveď, ale to tu nevieme rozlíšiť. Tu vidíte pravzdelne na jednotlivé štáty. Tie štáty, ktoré sú naľavo, tak tam si myslia, že európska úroveň je tá najvodnejšia úroveň na riešenie tejto otázky. Vľavo, vľavo je teda napríklad Španielsko, Portugalsko, Belgicko a vpravo je Veľká Británia, Česká republika a Estónsko. sidan så är frågan ställd... Na tejto strane vidíte výsledky otázky, ktorá sa týkala toho, aké opatrenia by mali najlepšie prispieť tomu, aby sa znížilo eh, no, rozdiel, roz, rozdiel odmenovaní medzi mužmi a ženami. Vidíme, že tu tie názory nie sú také jednoznačné. 27% povedalo, že by to mali byť opatrenia ktoré súvisia s tým, aby ženy a muži mali uľahčený prístup k zamestnaniu. 26% hovorí o, o trestoch, takže sú tu rozličné názory, že či to majú byť stimuly alebo sankcie. No a tu vidíme, že ten obraz nie je taký jednoznačný. A potom, samozrejme, môžeme sa zamyslieť nad tým, že či sú tu nejaké ďalšie veci, ktoré by sa mohli schovať za tým, čo je označené ako odpoveď iné. A možno, že ľudia si neuvedomujú, aké možnosti sú k dispozícii, lebo je tu trh práce, ktorý to celé ovplyvňuje sú tu rozličné otázky, ako napríklad rodičovská dovolenka, alebo to, ako muži a ženy pôsobia na trhu práce. To samozrejme veľmi významným spôsobom ovplyvňuje to, akú, aké dostanete, aké vaše odmeňovanie, či napríklad e, je žena v domácnosti, lebo pracuje iba na polovičný úvezok, takže sú tu, je to celé, celé spektrum dôvodov a vysvetlení. Dobre, poprosím ďalšiu stránku. A tu vidíme iba tie čísla, ktoré sme už vlastne videli. Môžeme to preskočiť, dostávame sa k ďalšej stránke. Dostávame sa vlastne na poslednú stránku. Pokúsil som sa veľmi rýchlo prejsť celý ten prieskum. Neviem, či sú nejaké otázky v tejto súvislosti. Ak áno, som v dispozícii. Ďakujem pekne. Myslím si, že tu máme čas a priestor na zopár otázok. Uh, Inak by sme podať, sa dostali do skluzu. Vidím, že jedna z bývalých panelistiek má otázku. Môžem si overiť, že otázka, ktorú ste si položili, tá, ktorá bola na priesvitke, naozaj povedala, že 17,5 tej, toho rozdielu rovnakej hodnoty za prácu. Že to bola otázka, ktorú ste položili ľuďom. Ale to není skutočná statistika. Skutočná statistika je, že priemerná mzda žien delená vš- e mzdou mužov vo všetkých oblastiach, takže to není rovnaká e, to není práca, to nie je práca rovnakej hodnoty. Nemôžem odpovedať túto otázku. Ja len, ja len dokážem odpovedať, e, odprezentovať vlastne výsledky. Neviem nič o, o, o, o, o metodológii. Nie je to úprimná otázka, pretože nezodpovedá faktom ale Európska komisia sa pýta otázky v rámci Eurobarometru, ktoré sú zavádzajúce, neúprimné a neodpovedajú faktom. To je naozaj zarážajúce pre, pre mňa ako pre so, sociologičku. Je to, je to naozaj nonsens. Viem, čo mienite. Nie je to totiž tak, že ten rozdiel v odmeňovaní v tých európskych štatistikách sa týka celej pracovnej sily, nie na základe e, hodnoty, e, práce rovnakej hodnoty. A tak toto myslíte. Aha. I mean, it's, it's not, it's not what you call, um, it's not valued, it's just... Nie je to ohodnotené, je to len fakt. Vy chcete povedať, že je to rovnaká hodnota. Otázka bola totálne ne, nesprávna, neúprimná. Dám vám slovo, ale myslím si, že tá otázka znie. Ktorá z rodových nerovností, ktorú považujete za na najdôležitejšiu? Neposudzovali to. E, e, Toto číslo je číslo, ktoré sme dostali v čase, keď sa vytváral tento dotazník. E, je to 17 bo- bodka 5. Teda vypracoval to sekretariat výboru pre ženské právy. Toto číslo, práva, toto číslo sme dostali tak, ako v úvodzovkách čísla, ktoré boli uh, diferencované medzi mužov a ženy. Toto číslo sme proste dostali. Číslo je správne, hovorí rečnička týka sa celej Európskej únie, respektíve pracovného trhu. Nie je to práca za e, rovnakej hodnoty. Hovorilo sa o práci rovnakej hodnoty a to je zavádzajúce. Samozrejme, ľudia by odpovedali áno na takúto otázku. Problém je zrejme metodologický. Neviem naozaj, ako na to odpovedať. Príde a švédsky bude to jednoduchšie. Eh, ja viem to. Takže neviem, ako... No, myslím si, že viem, čo myslíte, ale nie je to tak, že by sa niekto vedome snažil niekoho zavádzať. Nie, tak to nebolo. Vy to myslíte tak, že týchto 17,5%, ktorý síce môže byť e, pravdivé číslo za globálnu pracovnú silu, ale nie za prácu rovnakej hodnoty. Áno. Toto je klasický príklad toho, ako dospieť úplne umelým a zavádzajúcim a nepoctivým výsledkom zo štúdií Európskej komisie. Naozaj je mi to trapné, že to dnes tu vidím. Mm, zrejme eh, je tu potrebná reakcia. neviem, či toto bol zásadný prvok štúdie Eurobarometra. Chcel by som zdôrazniť, že je skutočne veľmi zložité spraviť nejaké posúdenie toho, či to je správne alebo nie, keď tu je človek teraz. A ak by to bolo tak, že máte pravdu, tak to neznamená, že ostatné veci neplatia. A táto otázka je možno nie až taká relevantná, ale ostatné otázky, ktoré tam boli položené, sú určite, sú to určité indikácie toho, ako, aký je náhľad ľudí na jednotlivé veci. Takže akorát tejto otázke áno, je možné to vyňať, ale ostatné veci idú, sú správne. Jednoducho, pretože tá otázka nebola správne položená. Musím priznať, že ja vlastne nemám nejakú možnosť aby som to posúdil z tejto mojej pozície. Máte celý, celú túto štúdiu, ktorá chce zavádzať ľudí, ktorí odpovedajú na otázku, aby odpovedať áno. Rozdiel v platoch je problém nie preto, že to je rozdiel v platoch všeobecne, ale preto, že je to rozdiel v platoch za rovnakú prácu a odpovede, ktoré ste dostali, boli také preto, lebo ste prezentovali tento problém nesprávne. Je jedno, kedy a ako sa to stalo. Fakt je ten, že sa to stalo a celý eurobarometer je diskreditovaný a to, čo prezentujú, nie je pravdivým výsledkom. To je celkovo dôležitý fakt. Nemá zmysel to dávať bokom ako metodologický problém. Je to politická téma, toho, ako Eurobarometer prezentuje, píše e, svoje výsledky, zavádza a dáva nepoctivé otázky a potom povie, o, toto ukazuje, že problém v platoch je problémom v Európe. Ak by išlo o rovnakú plácu za rovnakú hodnotu, tak by to bol problém. Ale toto, čo prezentujete, je fakt, ktorý sa týka rozdielov v platoch všeobecne. Nie Celkom iste to nie je rozdiel za prácu rovnakej hodnoty. To naozaj diskredituje celú túto tému. Dáme slovo pánovi predsedovi. Eh, eh, no, vy z toho tiež robíte problém. Jednoducho to, čo vy teraz robíte, že vlastne robíte tú istú vec, ako sa tu stala. Takže to je iba jedna z otázok, ktorá je problematická. Dobre, je to isté problém, ale samozrejme to neskreslo celý výsledok výsledku. Jednoducho si pozrite ostatné otázky, A myslím si, že tým ostatným otázkam nie je čo vytýkať. Takže toto je určitý prieskum o vedeckej súvislosti. Je tu jedna otázka, ktorá možno nebola správne zvolená, ale ostatné veci e, sú v poriadku. Je to trošku zvláštne zvoliť takýto postoj takémuto materiálu. To je tiež samozrejme politická otázka. No, I think you've If you... Ja myslím, že ste to nepochopili, keď sa pýtate ľudí, či vražda je zlá. Ľudia povedia, áno, je to zlé. Ale keď sa ich po- spýtate viacej otázok, čo by sme mali urobiť, aby sa veci zlepšili, akú politiku na úrovni EÚ, národnej úrovni a tak ďalej, s výnimkou toho ale, že keď začnete tým zlým, vraždou, tak celá tá štúdia je o tom, nejde len o otázku jednej otázky, ale o to, že celá štúdia bola o myšlienke, ktorá je proste nesprávna a zavádzajúca a všetky otázky, ktoré nasledovali, čo by sme mali urobiť na národnej a medzinárodnej... Prepačte, hovorí panelistka. Celá štúdia sa netýkala len rozdiel v mzdách, bola to štúdia o nerovnostiach a otázky Ostatné otázky sa týkali najväčších nerovností a ich vnímania z perspektívy jednotlivcov, čiže nešlo len o otázku rozdielu v odmeňovaní, ale občania mohli odpovedať uh, o ich, na ich obavy, teda napríklad bolo to napríklad násilie voči ženám a ďalšie problémy. Nie len rozdiel v a potom otázka toho, aké opatrenia by sa mali prijať. Čiže nemali by sme pokračovať len v tomto jednom aspekte. Možno uvidíme, či sa to dá vyriešiť v rámci metodológie. Neviem, či sú ešte nejaké ďalšie otázky, pretože teraz už začíname sa blížiť ku koncu. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Mám otázku ohľadom násilia a mm, násilia na ženách, um, predstavuje to, alebo znamená to, že teraz ženy čelia väčšiemu násiliu, alebo že mm, je to naopak? E, jo, e, ja tror dva du Áno, myslím si, že máte pravdu. Nie je možné povedať len na základe toho, že máme nejaké vyššie výsledky z nejakej krajiny, že je tam automatický problém. Môže to znamenať, že je len tam vyššie povedomie pre ten problém, takže môže to znamenať obidve veci. Keď si pozriete detailne tie čísla, tak uh, vidíte, že asi to nie je priamo prepojené. Áno, máte pravdu.